Donc voilà, on reprend. En plein... Nuž, eh, dobre, poďme ďalej. Budeme pokračovať v našom stretnutí. Od tohoto momentu je to verejné vypočutie o podnikaní a ľudských právach. Máme tu osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre ľudské práva a nadnárodnú spoluprácu medzi podnikmi a podnikateľmi, pán John, profesor John Ruggie. A pán profesor, sme veľmi radi, že ste dnes medzi nami. Ale ešte skôr, ako sa posunieme ďalej, a mohli by sme možno len schváliť záznam z rokovania z 30. marca. Kolegovia, máte k tomu nejaké vyjadrenia? Zdá sa, že nie. Niekoľko oznamov predsedu. V prvom rade chcem poďakovať vám všetkým za prácu, ktorú ste urobili na Peru. A snažili sme sa mapovať demokratické napredovanie tejto krajiny. Zároveň sme odsudili 25-ročný 25-ročný trest, ktorý dostal dlhé politický, istý politický väzeň. A samozrejme sme veľmi radi, že vidíme, že celkový rozsah medzinárodného vyšetrovania a medzinárodného dohľadu bol rozšírený a e, vlastne týka sa dohľadu alebo tá teda kontroly dodržiavania ľudských práv a humanitárneho práva a to od roku 2005 až 2009 v Gaze, čiže v tomto smere je rozšírená pôsobnosť, máme tu zastúpené všetky eh, signatárske krajiny a budeme tu mať aj Richarda Golstrna, ktorý alebo teda bude zastúpený, ktorý bol, ehm, ktorý bol eh, veľmi dôležitým činiteľom pri Rwande a Kosove. Bude mať na starosti tento proces. V prípade Bieloruska eh, tak budeme tu mať člena nášho podvýboru, ktorý bude ktorý bude vyslaný do tohoto výboru. Je to so súhlasom predsedu tohoto výboru, alebo súhlasom eh, predsedu tejto delegácie aj so súhlasom predsedu AFETu. Takže to bolo ale zrušené. Takisto ešte v, v, v očakávaní ďalších udalostí e, nebude to na takej úrovni, ako sme my v, s parlamentom očakávali Samozrejme, išlo vlastne o uznanie, medzinárodné uznanie volieb, ktoré my sme nepovažovali za dostatočne transparentné. Mali sme sa vlastne, otázka bola, či sa stretneme s politickými zástupcami, ktoré, ktorí boli zvolení v tomto procese. Ďalej, Turkmenistan, Európsky parlament ešte stále nie je spokojný so záväzkami, ktoré si osvojila rada, alebo ktoré vytýčila rada, najmä vo vzťahu k tomu, čo sme schválili pri niekoľkých príležitostiach a takisto aj e, v rámci správy od pána Özdemira. E, takisto sme nedali ešte svoje stanovisko alebo naše schválenie e, tejto dohody v rámci toho istého, tej, tej istej procedúry. Turbanská konferencia konala sa počas minulého týždňa. Predbežné diskusie tejto téme vlastne vždy vyvolávali pomerne živú diskusiu a živú debatu. Belgičania viedli túto diskusiu a bolo to na tej úrovni, ako sme očakávali, e, odzrkadlovalo to záujmy Európskej únie na adekvátnej úrovni a to bez toho, aby sme otvárali Pandorinu skrinku. Mali sme tam veľmi prísne hodnotenie toho hodnotiaceho plánu, ktorý bol e, schválený v Durbane napriek všetkým problémom. Bol to plán na boj proti rasizmu a diskriminácii. To bolo schválené a dali sme v tomto smere mandát Belgicku v mene Európskej únie, aby to pozorne sledovala a aby nás informovala, čo sa deje vizavi e, tomuto akčnému plánu, čiže aby v podstate pozorovala ten priestor. A teraz verejné vypočutie k podnikaniu a ľudským právam. Chceme podnikanie a ľudské práva O tejto téme budeme diskusovať s profesorom Johnom Raggi, ktorý je osobitným e, spolomocnencom generálneho tajomníka OSN. K tejto téme bude tu aj Jan Walters, Walters a ktorý bude pripravovať štúdiu a táto štúdia je vlastne zadaná týmto podvýborom a v tomto smere nám dá aj istú prezentáciu. Potom je tu John Morrison, ktorý je riaditeľom iniciatívy podnikateľských lídrov v oblasti ľudských práv. Potom tu máme aj pani Ruth Casals, ktorá je koordinátorom v oblasti korporátnej spravodlivosti, tá koalícia pre korporátnu spravodlivosť. John Evans, ktorý je generálny tajomník obchodnej únie, ktorý je poradným orgánom v rámci Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Chcem poprosiť pána Howarda, ktorý je spravodajcom parlamentu k tejto téme, aby nám naznačil, a aby nám naznačil možno tie základné aspekty, ktoré nás dajú, tak povediať do obrazu, ktoré nás e, orientujú, keď hovoríme o spoločenskej zodpovednosti firiem. Zároveň je nevyhnutné možno aj pripomenúť, že toto je pomerne dôležitá veľká téma pre Európsku úniu. 80 miliónov e, firiem e, sa nachádza v EÚ a pôsobia mnohé z nich vo svete. Sú to predovšetkým európske pobočky veľkých globálnych firiem, veľkých globálnych organizácií. E, máme tu vlastne obrovský počet e, pobočiek, obrovský počet cerských spoločností, ktoré fungujú v rámci členských štátov EÚ a práve preto je to pre nás e, tá najvyššia priorita. Pán Hewitt, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, budem stručný, pretože ľudia majú o tom lepšie predstavu ako ja. Ďakujem pekne Ellen a ďakujem pekne aj podvýboru za organizovanie tohoto stretnutia, za to, že umožnilo toto vypočutie. Ja si myslím, že táto myšlienka prišla zo skutočnosti, že vy aj my sme chceli zabezpečiť, aby profesor John Reggie mohol vystúpiť pred Európskym parlamentom počas svojho mandátu práve kvôli tomu, že my prikladáme naozaj veľmi veľkú dôležitosť podnikaniu a podnikaniu v kontexte ľudských práv. V tomto smere sme výrazne podporovali mandát eh, Johna a sme boli veľmi radi, že on je práve tým spravodajcom a rozhodli sme sa, že budeme ovplyvňovať to, ako pracuje európska reprezentácia v Ženeve, tak aby sme jej dali plný mandát. Hovorili sme s norskými kolegami, ktorí e, zabezpečovali predloženie tohoto mandátu počas minulého roka. Prebiehali tu diskusie medzi mnou, vami a našimi kolegami, kde sme navštívili vlastne kancelárov pre ľudské práva a práve preto je prirodzené, že sme e, boli vlastne, že sme zabezpečili takéto publikum pre vypočutie e, tu v sídle parlamentu, najmä vo svetle skutočnosti, že vaša správa predložená e, Rade pre ľudské práva minulý týždeň je všeobecne považovaná za veľmi dôležitý krok e, v, tomto, v tejto oblasti, v oblasti ľudských práv a podnikania. A práve v tomto kontexte Práve v tomto kontexte počas dnešného dopoludnejšieho vypočutia nebudeme len zbudzovať povedomie a šíriť informácie, ale budeme sa aj podrobne pozerať na to, čo budeme naďalej preskúmavať, aké sú ten ďalšie odporúčania, a som naozaj veľmi rád, že eh, tu máme osobného zástupcu eh, pre ľudské práva v rámci OSN. Máme to české predsedníctvo. Ďakujem českému predsedníctvu. Máme tu aj zástupcov nadchádzajúceho švedského predsedníctva. A pevne verím, že eh, počas tohoto roka, že počas tohoto roka dokážeme sa posunúť z tej pozície, v rámci ktorej členské štáty EÚ silne hlasovali a podporovali Johnov mandát v Ženeve a Johnovú správu, tak aby sme dokázali potom sa pozrieť aj na tie otázky a výzvy, ktoré sú nám predkladané, aby sme vedeli povedať, dobre, čo dokážeme v tejto oblasti spraviť. A to je práve do veľkej miery práve podstata toho vypočutia, ktoré sa dnes začne. Samozrejme prebieha naozaj veľmi veľká debata v rámci inštitúcií EÚ o tom, čo sme dosiahli v oblasti spoločenskej zodpovednosti firie. Možno to nie je to isté ako v oblasti ľudských práv. Je tu jasný presah, ale e, je tu dohoda, že to, čo musíme zabezpečiť, je práve, aby táto diskusia, táto debata e, vlastne medzi nami a kolegami z komisie, ktoré sa k nám e, pridali, aby táto debata pokračovala, aby naozaj adekvátnym spôsobom zahrňala tú prácu, ktorá bola vykonaná v oblasti eh, OSN a v oblasti Rady OSN pre ľudské práva a takisto v rámci mandátu profesora Ragiho. Aby sme boli úprimní v tomto smere, musíme spraviť viac, ale po druhé, my ako Európska únia a členské štáty EÚ máme svoje záväzky. Záväzky ako vlády, eh, a to voči eh, povinnosti chrániť ľudí pred zneužívaním ľudských práv a vlastne snažíme sa chrániť ich pred zneužívaním a pred, e, pred vlastne porušovaním ľudských práv zo strany podnikov a firiem. A práve preto vlastne je naša politika častokrát zameraná práve e, od, či už to je DG e, vnútorný trh alebo vlastne všetky generálne riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy. Máme v tomto smere naozaj veľmi veľkú zodpovednosť a je nevyhnutné, aby sme pripravili adekvátnu odozvu. A práve preto si myslím, že to je naozaj veľmi pestrý program pre dnešné dopoludne. Teším sa na otázky, ktoré budú predložené a som naozaj rád, že John sa k nám pridal a som spokojný, že e, môže, a tešíme sa na všetko, čo nám bude môcť v rámci svojho vystúpenia povedať. A, takže pán Dragi, nech sa páči. Vy ste pripravili správu, ktorá vyšla minulý rok a získala si veľké ocenenie, ale aj veľkú dávku kritiky. A teda, e, skús, je to naozaj veľmi presvedčivé. O čo ide, keď hovoríme o spoločenskej zodpovednosti firiem a o ľudských právach zároveň? Vy ste nenavrhovali plat alebo nejaký zavezujúci právny zámer, právny rozmer a teraz pripravujete svoju následnú správu, svoju nadvezujúcu správu pre e, OSN Radu pre ľudské práva a v tomto smere bude zaujímavé vypočuť si najmä priamo od vás, priamo od pramenia, tak povedať, aká je situácia a zároveň aké máte riešenia. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán profesor. E, ďakujem Richard a ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli dnes do poludnia. Je to naozaj pre mňa čest môcť sa zapojiť do tohoto vypočutia vypočutia ako politický vedec, ako politológ, ktorého prácou je skúma e, vývoj, skúmanie vývoja inštitúcií a vlád, je naozaj pre mňa vždy cťou navštíviť EÚ a e, naučiť sa čosi zo skúseností a z experimentov, ktorý, ktorý e Európska únia predstavuje. Ale dnes dopoludne ste ma e, zavolali nie, aby sme diskutovali o EÚ, ale aby som s vami zdieľal výsledky, ktoré som dosiahol počas svojho mandátu, ktorý mi bol daný v roku 2005 na žiadosť vtedejšieho výboru pre ľudské práva a generálneho tajomníka OSN, ktorý bol vtedy, ktorý bol vtedy Kofi Annan. A on bol požiadaný, aby vymenoval osobitný osobitného spolomocnenca alebo osobitného, eh, osobitného veľvyslanca pre, eh, pre podnikanie a ľudské práva. A teda to, čo chcem spraviť dnes, je aktualizovať tú informáciu alebo aktualizovať vám vaš informáciu o tom, kde sa tento mandát nachádza dnes a čo sme dosiahli. A niekoľko minút sa pokúsim venovať aj tomu, eh, čo by moji kolegové nazvali akési, akési neviem, ako sa to dá preložiť do galštiny pre svojho kolegu, ale je to akási hadanka, akýsi rebus ktorý som pripravil. Je to možno správa, ktorú sme, eh, sme pripravili a uvidíme, ako sa spoločne dokážeme postaviť voči tejto, ehm, voči tejto iniciatíve, voči tejto výzve. Počas minulého, posledného júna v rámci OSN eh, sme jednohlasne prijali rámec OSN pre podnikanie a ľudské práva. Eh, predložil som tento dokument a treba povedať, že to bol pomerne neobvyklý dokument v dvoch aspektoch. V prvom rade to bolo jednohlasne prijaté. A to to nie je väčšinou ten typický výsledok vlastne rokovania alebo, alebo schvalovania dokumentov v rámci Rady pre ľudské práva a výboru pre ľudské práva. A samozrejme je to poprvýkrát, keď e, mašinéria OSN, rada alebo jej predchodcovia vlastne prijali naozaj pomerne obsiahlu politickú pozíciu v oblasti biznisu a ľudských práv. E, teraz hovoríme, že my ako Rada pre ľudské práva máme pocit, alebo cítime, že je tu teraz akýsi rámec, tu politický rámec, ktorý je etablovaný, ktorý zároveň definuje ten um, všeobecný univerz postupov, univerz politiky a univerz filozofie, v rámci ktorého sa budeme pohybovať ďalej v rámci tejto istej rezolúcie. Um, v toho, v rámci toho princípu, že žiaden dobrý skutok by nemal byť potrestaný. Bol predložený môj mandát o ďalšie 3 roky a bola tu žiadosť, aby som spojaznil tento rámec. Ten celkový rozmer bol ten, aby sme prijali konkrétne usmernenia pre každého z tých dôležitých hráčov. Predovšetkým štáty a podniky, ale samozrejme aj pre iných a takisto aj e, pre ďalšie aktivity, ktoré sme robili od schválenia tejto rezolúcie. Len prednedávnom som do Ženevy zaslal správu o napredovaní, bola to aktualizácia po prvom roku a vlastne boli to informácie o tom, aké boli tie kroky vedúce k operacionalizácii, teda spojazneniu tohoto rámca. Dovolte mi eh, povedať všetkým definovať tie základné aspekty tohoto rámca, pretože eh, máme tu novinky alebo informácie z rady, ktoré necestujú tak rýchlo a tak ďaleko, ako by mohli, eh, bez toho, aby sme im pomohli. Predovšetkým rámec sa opiera o tri piliere Farba číslo 1 je, alebo pilier číslo 1 je povinnosť štátov. A hovoríme o povinnosti, pretože je to naozaj právny záväzok štátov do istej miery. Je to povinnosť štátov chrániť chrániť ľudí pred zneužívaním ľudských práv, ktoré spôsobujú tretie strany. A tretie strany zahrňajú aj podniky, zamestnávateľov alebo výrobcov. Ak teda štát príjma nástroje pre ľudské práva, ako napríklad samozrejme e, všetky štáty EÚ majú tieto nástroje, oni schvalujú aj záväzok záväzok chrániť pred zneužívaním ľudských práv. A to nielen e, zneužívanie, ktorého sa môže dopustiť štát, ale vlastne chránime držiteľov týchto práv pred, pred vplyvom iných strán, vrátane podnikateľov, ktorí môžu tieto práva porušiť. A toto je právny záväzok v rámci medzinárodného práva, medzinárodného, medzinárodného práva a dokumentov o ľudských právach. Má to viacero aspektov. Ten najkomplexnejší aspekt sa týka predovšetkým extrateritoriálneho dosahu tohoto záväzku. Všetci veľmi dobre vieme, že štáty majú záväzok um, chrániť tieto ľudské práva v rámci svojej jurisdikcii a Otázka je, ako ďaleko to zasahuje aj mimo ich jurisdikcie. A to je prvý princíp. Druhým princípom je spoločenská zodpovednosť, v rámci ktorej sa rešpektujú aj ľudské práva. Nazývame to skôr zodpovednosť ako povinnosť, pretože na medzinárodnom poli neexistuje žiadna povinnosť, ktorá by bola predpísaná alebo priamo aplikovateľná na podnikateľské alebo obchodné subjekty v rámci úzko vymedzených tém, ako sú napríklad medzinárodné zločiny. Napriek tomu, každá dobrovoľná iniciatíva, o ktorej sa dozvieme, či už ide o globálnu alebo firemnú iniciatívu, či sú to výroky Medzinárodnej obchodnej komory alebo deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o cenách, či už je to deklarácia OECD. Všetky tieto výpovede majú spoločnú črtu spoločného menovateľa. Buď hovoria, že podnikateľské obchodné subjekty rešpektujú ľudské práva a rešpektovať v terminológii ľudských práv znamená ne porušiť práva iných pri vykonávaní svojej práce, podnikateľskej a obchodnej. Našim prístupom k tomuto bolo veriť tomu, čo nám hovoria podnikatelia, to, že rešpektujú ľudské práva. Ale otázka znie, ako vieme, či to je pravda. Ako vieme, že vy rešpektujete ľudské práva, vy podnikatelia? Máte systémy, ako podnikateľské subjekty, ako združenia podnikateľov, ktoré by ste mohli, ktorými by ste mohli dokázať na svoje vlastné uspokojenie a uspokojenie vonkajších aktérov, že naozaj rešpektujete ľudské práva? Rozsiahle prieskumy toho, čo firmy naozaj robia, ukázali, že väčšina firiem nemá zabudovaných takých, zabudované takéto systémy. A preto v správe o ktorej ste, pani predsednička, hovorili a ktorá bola zostavená minulý rok, sme ako zásadnú, zásadný prvok dali to, čo nazývame proces due diligence týkajúci sa ľudských práv. Čo by mali firmy robiť v rámci svojej praxe, aké kroky by mali vykonať, aby dokázali demonstrovať, že naozaj rešpektujú ľudské práva. To je druhý pilier. Tretí pilier má čosi dočinenia s nápravnými opatreniami, s prístupom k nápravným opatreniam. Ľudské práva by boli veľmi slabým, slabým alebo dokonca bezvýznamným prvkom, ak by tí, ktorí porušujú ľudské práva, e, nemali, nemohli byť potrestaní a tí, ktorí sú postihnutí, nemohli mať opravné prostriedky. Napríklad odbory, ktoré by mohli byť e, tým článkom, cez ktoré by ľudské práva prechádzali, ale takisto aj celospoločenský filmy, firmy, by, ktoré fungujú napríklad v komunitách e, domorodcov alebo ľudí, ktorí nemajú také, také právne vedomie, tiež musia dokázať, že rešpektujú ľudské práva týchto ľudí. Ľudia, ktorých práva sú porušené, musia mať prístup k súdnemu nápravnému prostriedku a zároveň treba dokázať, že tieto prostriedky fungujú, keď ich obete potrebujú. Tieto tri princípy štátna povinnosť chrániť pred porušením ľudských práv z tretej strany, vrátane porušeniami podnikateľskými obchodnými subjektmi cez právo, cez právne normy. Po druhé, CSR, čiže spoločenská zodpovednosť podnikov pri rešpektovaní ľudských práv, čo v podstate znamená, nesmieme porušovať práva iných a demonstrovať, že niečo robíme, aby to bolo možné dokázať. Napríklad due diligence v rámci podnikov. A po tretie, posilnenie mechanizmu opravných prostriedkov, či už sa to týka súdnej sféry alebo mimosúdnej sféry. Je to súčasť aj zodpovednosti podnikov aj zodpovednosti štátu. Tieto tri piliery piliere, prepačte, by sa mali vzájomne doplňať a mali by pracovať v súčinnosti, nie izolovane. A čo je veľmi dôležité, treba si veľmi jasne uvedomiť, že povinnosti štátov sa veľmi líšia od zodpovednosti podnikov. Existujú isté úsilia, jedno z týchto úsilí sa nazýva normy, korporácií v oblasti ľudských práv. To je súhrn veľmi dlhého názvu sa milia a milia si pojem spoločenskej zodpovednosti a povinnosti štátu. Treba rozlišiť, kto je zodpovedný za čo. Nestačí poukázať prstom, toto je váš podiel práce, toto je váš podiel práce. Je veľmi dôležité, že budeme mať jasne rozlíšené zodpovednosti a povinnosti štátu a zodpovednosť podnikov a firiem. Ale tieto by sa navzájom mali doplňať. A toto sú princípy, čo robíme, aby sme jednotlivé komponenty poskladali do jedného celku? E, pani predsedajúca, nechcem pán predseda, nechcem pridlho diskutovať o týchto témach, preto sa krátko vyjadrím k povinnostiam štátu. Štáty vedia už dlhý čas, aké sú ich povinnosti pri porušovaní ľudských práv v rámci štátnych ustanovizní, ale v oblasti ľudských práv, v oblasti obchodných a podnikateľských subjektov sú veci trošku menej jasné, ak sa tak môžeme vyjadriť. Vo väčšine krajín e, v istých základných zložkách, ako napríklad štandardy v oblasti pracovných vzťahov, sa už vyvinuli isté politiky, dokonca inštitúcie sa založili, v ktorých, od ktorých sa zhruba vie, čo treba očakávať. Napríklad Medzinárodná organizácia práce ILO sa o tieto veci zaujíma. Ale okrem týchto základných vecí, my sme v našom prieskume dobrého vládnutia zistili niečo, čo sme nazvali inkoherentnosťou politík. Nemali sme lepší výraz, akými opísať daný stav. Aké inkoherencie sme našli? Poprvé, vertikálnu inkoherenciu. Krajina alebo štát napríklad podpíše nejaký nástroj na dodržiavanie medzinárodných ľudských práv, ale táto krajina netuší, aké sú implikácie tohto podpisu, čo musí robiť. Preto sa tento záväzok vlastne nikdy neimplementuje. Preto sme využili zdvorilú formuláciu vertikálna inkoherencia. Širšou širším porušovaním je niečo, čo sme nazvali horizontálnou inkoherenciou a tam patria aj mnohé veľmi progresívne krajiny. Čo máme na mysli horizontálnou inkoherenciou? Keď sa definuje ľud, porušovanie ľudských práv, je to zadefinované veľmi úzko. Je to nejaká zložka v rámci vlády, alebo je to nejaká medzinárodná agentúra, ktorá sa má starať o porušovanie ľudských práv v podnikateľských jednotkách a v obchodných subjektoch. Ale keď takejto krajine sa exekutívna a súdnická zložka podiela na vypracovávaní právnych noriem alebo noriem o investíciách a o ekonomických záležitostiach, nikde tam nenájdete zložku ľudských práv. Štát má predsa povinnosť chrániť svojich občanov pred tým, aby ich ľudské práva boli porušované. A napriek tomu do žiadnych politík v rámci ekonomických nástrojov nevložil možnosti, ktorými by sa dali vykonať tieto ľudské práva. Nie sú ani v investičných dohodách, nie sú v dohodách s odbormi. Je to vo všeobecnosti veľmi malý horizontálny tlak na ľudské práva vo všetkých domenách, ktoré priamo ovplyvňujú podnikateľské praktiky. Našim hlavným cieľom v rámci mandátu, ktorým nám bol pridelený, je zabezpečiť, aby sa takéto praktiky zmenili. Budeme veľmi úzko spolupracovať so sieťou firemných právnikov v rámci 40 jurisdikcií a títo právnici nám osvetlia, ako sa podnikateľské zákony vysporiadavajú s povinnosťami firiem v oblasti ľudských práv. E, my sme tí, ktorí majú prispieť k lepšiemu porozumeniu toho, ako sa ľudskými právami zaobchádza a tieto informácie potom odovzdáme ďalej vládam. Špecificky sa zameriame na zákony o investíciách, zmluvy o investíciách medzi vládami, kontrakty, ktoré firmy podpisujú s vládami, môžu obmedzovať ľudské práva, manevrovaciu schopnosť z e, firiem. Pretože niekedy v rámci niektorého takéhoto kontraktu je možné zažalovať krajinu, ak politika tejto krajiny negatívne e, bude vplývať na zisky takýchto firiem. Zoberme si Afriku a medzinárodné arbitráže. Talianska banická e, ťažiarská spoločnosť zažalovala jeden, jeden z afrických štátov, že čierna ekonomika tohto štátu má negatívny vplyv na ekonomické výsledky ich firmy. Nie je toto problematické, že Taliani mohli zažalovať Ameriku, ak apartheid, ktorý existuje v Južnej Afrike, e, nedokázal prijať také zákony, aby ochránil väčšinovú populáciu je správne, aby zaplatila celá juhoafrická spoločnosť obrovskú sumu peňazí za to, že niečo nesprávne sa nadstavilo v investičných dohodách s Talianmi? Otázka znie, treba nastaviť isté smernice alebo smer, právne normy nižšej právnej sily, podľa ktorých sa budú vypracovávať za kontrakty, ktoré sa týkajú investícií. Nikto sa nemôže chváliť tým, že režim ľudských práv vo svojej súčasnej forme naozaj funguje v konfliktných situáciách, tak ako je teraz nastavený. Keď napríklad krajina je roztrhnutá občianskou vojnou, ako môžeme zaručiť firmám, ktoré investujú do týchto krajín a možno tie krajiny idú tam dobrej viere, lebo si veria, že to pomôže tej krajine. Ako môžu poisťovacie spoločnosti, ktoré poisťujú investície v týchto oblastiach, vôbec fungovať bez toho, aby od firiem žiadali due diligence v oblasti ľudských práv. Každý vie, že keď podnikateľ ide do veľmi rizikového prostredia a exportná kreditná agentúra nežiada od tohto podnikateľa, aby investícia bola krytá a aby bola bezpečná, tento podnikateľ nepôjde do rizikovej oblasti, pôjde do Dánska. Nebudeme sa tu vadiť o tom, či toto je právnický problém, alebo či to je problém iného typu. Tento problém jednoducho existuje. Dovolte mi, aby som využil politologický termín. Využívajú sa tu vládne zdroje, aby sa, aby sa rizika súvisiace s ľudskými právami pokryli týmito peniazmi a takéto praktiky sa musia zmeniť. Hoci štát je naozaj zodpovedný za to, aby sa neporušovali ľudské práva na jeho území, tieto povinnosti však treba lepšie osvetliť a vysvetliť. Potrebujeme konzultačný proces, ktorý sme už rozbehli, sme na jeho začiatku. A potrebujeme vedieť, aké presne zložky musí mať due diligence v oblasti ľudských práv. Ako sa táto due diligence má správať v rôznych situáciách? Napríklad aj pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Vezmeme si banky, ktoré požičiavajú e, na projekt, ale tento projekt same nevedú. Potrebujeme viac podrobností, aby sme lepšie rozumeli aplikovateľnosti všeobecných princípov due diligence na špecifické situácie a na ich odchýlky. Toto je v rámci druhého piliera. A k tretiemu pilieru, ktoré sa, ktorý sa týka opravných prostriedkov, rozdelil by som tento pilier na dve veci. Opravné prostriedky súdne a mi, druhé sú mimosúdne. V rámci súdnych opravných prostriedkov, samozrejme to je to najťažšie, možno sa k tomu vrátime neskôr, v súčasnosti v tejto oblasti sa špecificky zameriavame na to, aké prekážky existujú v prístupe ku spravodlivosti, k dos- v dostupnosti spravodlivosti, špecificky v oblasti podnikateľských subjektov. Vieme, aké sú prekážky dostupnosti spravodlivosti pre ľudí v všeobecnosti v krajinách. Samozrejme, väčšina z týchto prekážok sa, sa potom týka aj obetí e, porušenia ľudských práv vo firmách, ale existujú tu aj jedinečné vlastnosti a e, aspekty, najmä v nadnárodných e, vzťahoch, ktoré treba vziať tiež do úvahy a vyšpecifikovať, aké sú tieto prekažky a porušovania ľudských práv. A napokon by sme mali venovať úzkú pozornosť nesúdnym opravným prostriedkom, pretože tu sa dosiahne e, ľahšie pokrok ako v súdnych nápravných opatreniach a dokonca to môže byť veľmi významný pokrok. Napríklad spolupracujeme s Medzinárodnou asociáciou obchodných subjektov a jednotlivých firmov na, firiem na pilotnom projekte, e, ktorý by mal monitorovať situáciu vo firmách. Tento pilotný projekt beží už jeden rok. Nastavili sme kritéria, parametre, princípy, na ktorých poskytujeme istý dohľad na celú situáciu na miestach, kde sú komunity ovplyvnené podnikateľskými aktivitami a komunity sa stiažujú na tieto podnikateľské praktiky a náš pilotný projekt by mal slúžiť na to, aby sme sa poučili, čo sa tam deje. Dúfam, že všetci z vás budú súčasťou riešenia tohto problému. Často ľudia vôbec e, nevedia, keď ich ľudské práva boli porušené v súvislosti s podnikaním, kam sa obrátiť. Existujú tu informačné bariéry. Napríklad jazyková bariéra. Keď obeď nehovorí štátnym jazykom, oficiálnym jazykom, môžu tu byť mimovládne organizácie, ktoré pomôžu zorientovať sa a interaktívne online informácie o nesúdnych opravných prostriedkoch ktoré je možné použiť voči firmám a e, rozličným externým aktérom. To je tiež dobrý nápad. Možno by sme mohli využiť e, návody, námety OECD, ktoré už existujú, typu, ak máte taký a taký problém, obrate sa tam a tam. Takže myslím, že by sme mali vypracovať praktický nástroj, aby sme situáciu pohli na vyššiu úroveň v oblasti mimosúdnych opravných prostriedkov. Eh, vážený pán, vážená pani predsedajúca, toto je veľmi eh, široký obraz toho, čo robíme v rámci ľudských práv. Povedal som niečo o strategických smeroch, ktoré sme iniciovali, aby sme tento proces rozbehli a priviedli ho do praxe. Ako som povedal na začiatku, predtým, než sa dostanem k záverečným poznámkam, chcel by som tu upriamiť pozornosť na jedno úskalie, ktoré ovplyvnilo rozpravy v EÚ a samozrejme aj rozpravy, ktoré sa diali pod môjim vlastným mandátom. A toto úskalie sa týka rozdielu medzi opatreniami, ktoré sú povinné a opatreniami, ktoré firmy na seba prevezmú dobrovoľne. Myslím, že všetci vieme v EU kontexte, o čom hovoríme. Ja som určite si istý, že vieme. Ja si myslím, že už nepotrebujem o tom veľa hovoriť. Je tá téma jasná. Je tu jeden aspekt tejto témy, ktorý sa však adekvátne, eh, ktorý nezaznel adekvátne. A ja by som ho teraz rád tu predniesol, pretože súvisí s praxou. Potrebujeme istú, istú kombináciu povinností a dobrovoľne na seba prevzatých povinností pretože vládne ustanovizne nevždy plne si uvedomujú úlohu, ktorú musia hrať, dokonca aj keď podporujú dobrovoľné riešenia. Existuje tu postoj zo strany istých vlád a vládnych ustanovizní. Nuž, no my sme sa rozhodli, že toto bude nepovinné, toto bude dobrovoľné a pre nás tu žiadna práca nezostáva ako pre vládu. Ale toto je veľmi falošná predstava, v ktorej sa ukolisavajú a vytvára to problémy, v praxi. Načrtol by som vám tri scenáre, kde by sa toto úskalie mohlo ukázať ako fatálne. Prvý scenár je nerozoznávanie, aký rozdiel existuje medzi cieľmi politiky na jednej strane a prostriedkami, akými sa ciele tejto politiky dosahujú. Hypoteticky by som e, začal široko využívanou definíciou EÚ. Citujem, Koncepcia, podľa ktorej firmy integrujú spoločenské a environmentálne úskalia do svojich e, podnikateľských zámerov a do svojej podnikateľskej praxe, je dobrovoľný. Takto to znie. Je to ne- oficiálna EU definícia toho, čo to je CSR, spoločenská zodpovednosť podnikov. Predpokladajme si, že hypotetická eh, hypotetický obchodný subjekt využije túto definíciu a príjme politiku, v rámci ktorej sa prihlási k CSR. Cieľom CSR politiky, cieľom, zdôrazňujem, je, aby firmy zaintegrovali spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Pravdepodobne sa tu budú odrážať aplikovateľné sociálne normy v praxi firmy vrátane ľudských práv. Toto je cieľ politiky CSR, ale prostriedky, akými sa toto dosiahne, sú dobrovoľné. Chcem jasne rozlíšiť ciele a prostriedky. Kritiky dobrovoľných iniciatív povedia, bez prostriedkov nikdy nedosiahnete ciele, ale tento argument odsuňme nabok. Predpokladajme, že prostriedky sú k dispozícii, že je možné dosiahnuť ciele. Napriek tomu stojíme pred veľkým problémom. Tento veľký problém spočíva v tom, že ak necháte na firmu, aby sa rozhodla sama, ktoré konkrétne spoločenské povinnosti a environmentálne zodpovednosti na seba prevezme a čo je ich vertikálna a horizontálna zodpovednosť a keď im nedáte žiadne návody, tak potom si firmy sami rozhodnú, aký bude vlastne ich cieľ a ten cieľ sa stane dobrovoľným a nie povinným, pretože každá firma si pre seba zadefinuje, svoje vlastné definície, čo to znamená dosiahnuť spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. A skončíme tým, že máme tu svet dobrovoľných prostriedkov dosahovania cieľov, ale máme tu aj svet interpretácie dobrovoľnej, vol, voluntárnej inter, interpretácie toho, čo znamená ktorý termín. A výsledkom bude to, je možné sústrediť očakávania iných sociálnych aktérov. Ak máme dobrovoľnú politiku CSR, čo má zahrňať? Aké sú výsledky tejto politiky, ktoré majú dosiahnuť? Aké sú méty? Ak vyžadujeme spoločné pochopenie toho, čo znamená slovo integrovať, čo znamená slovo spoločenská zodpovednosť, na tom sa musíme dohodnúť, čo to znamená, aký je obsah a význam týchto slov. Musí to podporovať e, procesy, ktoré zhrňajú tie najlepšie praktiky. Nemajú firmy sami o sebe vyhlásiť, že to, čo robia, je dobrá praktika. Predsa celá spoločnosť musí posúdiť, či je to dobrá praktika. A musia tu byť autority v rámci spoločnosti, ktoré posúdia v rámci sveta a v rámci EÚ takéto príklady existujú, ale nie všetky politiky splňajú minimálne podmienky toho, aby boli definované ako politika. Prečo sa všetci boja pohnúť sa za hranice dobrovoľníctva, dobrovoľnosti? Ide mi tu o to, že koncepcia dobrovoľného a povinného treba, treba ich jasne rozlíšiť a treba sa pohnúť od sféry iba dobrovoľného aj k sfére čiastočne povinného. Toto je veľmi dôležité pochopiť tento rozdiel a v rámci debaty EÚ sa to ukázalo veľmi potrebné. Táto debata už beží mnohé roky. Prečo sa teda bojíme vykročiť zo sféry úzko definovaného dobrovoľníctva, Verejné ustanovizne sa boja prevziať na seba časť rizika, ktorému teraz čelia firmy, firmy samotné. Napríklad konfliktné zóny. Predstavte si, že firmy, ktoré fungujú v konfliktných zónach, by určite privítali, ak by ich domovské štáty ich podporovali, alebo ak by ich medzinárodné ustanovizne podporovali, najmä v tom, aby sa nedali vtiahnuť do miestnych konfliktov alebo aby sa nestávali komplicmi pri porušovaní ľudských práv v takejto konfliktnej krajine. A vieme, že v konfliktných zónach je porušovanie ľudských práv bežné. Môž, e, keď e, iniciatívy budú širšie koncipované a medzinárodné, to môže pomôcť firmám vyhnúť sa takýmto úskaliam. Firmy potrebujú napríklad e, poznatky, ktoré nahromadili ambasády v daných krajinách o konflikte, o tom, kto je kto, s kým sa radšej netreba stretávať, komu sa treba vyhnúť, ako, ako sa v praxi ochrániť pred vtiahnutím do konfliktu. Ale vlády firmám v tomto nepomáhajú. A predsa tvrdia, že podporujú investície, bez ohľadu na to, aké rizika táto investícia so sebou pre firmu nesie. Tretí scenár sú skutočné dilemy, tri dilemy, ktorým čelia firmy, keď začnú prevádzkovať svoju prácu v takej krajine, v ktorej legislatíva poskytuje nižšiu ochranu ľuďom žijúcim v tejto krajine ako medzinárodné právne normy. John, John Evans uh, skúmal tieto veci týkajúce, týkajúce sa slobody zhromažďovania, ale je tu aj iná téma, napríklad rovnosť pohlavy alebo sloboda vyjadrovania na internete alebo v telekomunikačnom sektore, cenzúra a sloboda informovania sú protikladné veci. A čo firma urobí, ak čeli takejto dileme? Čo má firma v okolnostiach, v ktorých sa ocitne urobiť medzi týmito dvoma rozpornými aspektmi? Má sa firma rozhodnúť sama, čo má urobiť? firmy to, to posúva do veľmi nemožnej, nepríjemnej polohy. Ale keď sa firmy v praxi rozhodnú niečo robiť, môže to sproblematizovať tieto ich aktivity, môže ich to podminovať. Napríklad internetové firmy sa už začínajú združovať a začínajú volať o pomoc. Domovské štáty Pomôžte nám, ale domovské štáty sa vyhýbajú týmto témam, ako keby boli radioaktívne a nechajú firmy úplne na pospas v cudzích krajinách bojovať s týmito úskaliami samé, len preto, že sa tieto krajiny boja, že by prekročili hra, hranicu dobrovoľného. Samozrejme, že štát môže dobrovoľne urobiť veľmi veľa vecí bez toho, aby porušil E, nejaké nepísané zákony. Preca ak firma požiada štát o pomoc, štát sa môže cítiť v bezpečí, keď dobrovoľne sa rozhodne tejto firme pomôcť. Blížim sa k záveru svojho prejavu a budú to dve pozorovania. Prvým pozorovaním je, že sme stále ešte na začiatku adaptovania režimu ľudských práv, ktorý by efektívnejšie dokázal ochrániť jednotlivcov a komunity pred porušovaním ľudských práv zo strán obchodných subjektov a podnikov. Ale jedna vec je jasná, dokonca aj v tejto ranej fáze, podnikateľské subjekty a obchodovanie same o sebe nemôžu stanovovať pravidlá. To nie je dobre pre nikoho, ani pre firmy samotné. Toto musíme zmeniť. Dostali sme sa do slepej uličky a sme v situácii, že o chvíľu udrieme hlavami o stenu a tomuto sa musíme vyhnúť. Musíme prepracovať koncepciu toho, čo je povinné a čo je dobrovoľné. Musíme syn- tvorivo rozmýšľať o synergiách, ktoré by mohli vyriešiť tento problém. Druhé moje pozorovanie je, že treba pracovať na rámci ochranných, opravných opatrení aj na globálnej úrovni a rozlíšiť doplnkové pravidla štátov a zodpovednosť firiem samotných. Dúfame, že rada a Rada pre ľudské práva tiež dúfa, že takýto široký rámec bude inšpiráciou a bude podkladom pre návody pre štáty a pre skupiny štátov, ktoré si podľa tohto návodu sformulujú svoje vlastné politiky a pokyny ako sa zachovať k akej konkrétnej situácii. Zatiaľ sa všetko koná iba vo veľmi širokom rámci, ale potrebujeme systematickejší prístup, ako tomu bolo v minulosti. V minulosti to bola oblasť, kde existovali iba fragmenty riešení a tieto spolu nesúviseli Teraz potrebujeme kumulatívne, vzájomne previazané riešenia, systémové zásahy, aby sme naozaj veci robili inak. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Ragi. Bolo to skutočne veľmi jasná prezentácia. Našim ďalším rečníkom bude pán doktor Jan Wouter sa o svojej štúdii nám niečo povie. Máme hodinu pre všetky vystúpenia aj rozpravu, teda chcem vás požiadať, aby ste boli čo najstručnejší vo svojej prezentácii. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, budem sa snažiť splniť vašu požiadavku, vážení členovia tohto podvýboru, dámy a páni, je pre mňa cťou byť dnes medzi vami a prezentovať vám niekoľko poznatkov z tzv. Mm, informačného dokumentu, ktorý sme vypracovali pre Európsky parlament. E, pôvodne to mal byť e, dosť krátky dokument, ale napokon sa z neho stal 40-stranový traktát, e, ktorý je v podstate hĺbkovou štúdiou. Úvodné slova, myslím, veľmi kompetentne už poskytol pán Ragi veľmi podrobne. Ja, ak dovolíte, sa budem sústredovať na analýzu súčasných politických postupov na úrovni Európskej únie, ale tiež vyhodnotím záražné kroky Európskej únie v oblasti vzťahov s firmami a v oblasti ľudských práv a spomeniem niekoľko odporúčaní v tejto veci a budem sa sústredovať predovšetkým na naše odporúčania pre Európsku úniu a jej členské štáty. Myslím, že Hlavné poznatky z našej štúdie sú, že máme dočinenia s, tak povediať, rozčlenením otázok zahraničnej politiky a otázok ľudských práv na jednej strane a na druhej strane otázkou firiem a ich vzťahu k ľudských právam. To je možno práve ten rámec tej spoločenskej zodpovednosti podnikov. Na toto by sme sa chceli sústredovať v našich krokoch a predniesli sme aj niekoľko konkrétnych odporúčaní. Myslím, že zahraničná politika EÚ sa zameriava na posilnenie uplatňovania ľudských práv najmä v rozvojových politikách, e, formou dohôd EPA, e, obchodných e, dohôd, dohôd o spolupráci systému obchodných preferencií GSP a GSP+, a tiež v súvislosti s predstavnou agentom Medzinárodnej organizácie práce. Ale propagácia ľudských práv takýmito zračnými politikami sa sústraďuje, zdá sa, predovšetkým na dialog a stimuli voči tretím krajinám, ktoré majú problémy vo vzťahu k ľudským právom a v dôsledku toho sa domnievame, že problematika firiem a ľudských práv nie je dostatočne vyrovnaná v zahraničnej politike EÚ. Tieto politiky sa do veľkej miery opierajú o samotnú politiku spoločnej, spoločenskej zodpovednosti podnikov Európskej únie. A v tejto súvislosti táto zodpovednosť podnikov sa neustále spomína v zahranično-politických dokumentoch EÚ ako dôkaz o dodržiavaní ľudských práv, ale konkrétne kroky chýbajú. Okrem toho, ako to už odznelo, politika EÚ spoločenskej zodpovednosti podnikov e, je veľmi orientovaná na dobrovoľnosť, e, nesústreďuje sa na konkrétne výsledky a je skôr minimalistická, najmä zo strany podnikov. Okrem toho, politika EÚ v oblasti CSR e, nie je schopná šíriť e, tie hlavné iniciatívy tejto filozofie. Nie je celkom jasné, aké kroky v tomto smere je potrebné podniknúť a preto sme sa snažili uh, sprístupniť e, správanie sa firiem tejto oblasti verejnosti a verejnému záujmu teda. Vzhľadom na tieto zistenia sme predložili niekoľko odporúčaní, ktoré sa sústredia predovšetkým na dve hlavné oblasti. E, odporúčame konkrétne kroky na medzinárodnej úrovni zo strany Európskej únie. A to e, v následnosti na odporúčanie z roku 2008 zo správy pána Ragiho a tiež diskusie na pôde Rady OSN pre ľudské práva a tiež predkladáme odporúčania, ktoré sa týkajú vlastnej politiky EÚ a regulačného rámca EÚ. Najskôr, ak dovolíte, uvediem hlavné odporúčania, ktoré súvisia s príspevkom EÚ na rozširovanie tejto problematiky na medzinárodnej úrovni. V tejto, tak povedať, kapitole máme dve skupiny odporúčaní. Na jednej strane odporúčame, aby sa Európska únia snažila dosiahnuť jasný právny medzinárodný rámec, ktorý sa bude týkať zodpovednosti a záväzkov firiem v oblasti ľudských práv. Po druhé, druhou skupinou odporúčaní sú odporúčania, ktoré sa týkajú na, na to, aby Európska únia sa stala vedúcou hnacou silou na medzinárodnom poli v tomto prepojení firiem a e, ich angažovanosti v ľudských právach. Dovolíte, vyjadrím sa k tomuto v krátkosti, pani predsednička, Európska únia v roku 2008 na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, aby vstúpila e, s tým, že žiadny právny systém v tomto smere nie je správny. My sa však domnievame, že práve to je práve najpotrebnejšie pre firmy a pre otázku ľudských práv, pretože jasné právne záväzné povinnosti firmy by e, priniesli priestor pre špekulácie v mnohých prípadoch. Myslím, že mnohá kritika tejto správy osobitného spolnomocníctva sa zaoberá práve touto otázkou. My si myslíme, že práve rámec záväzkov firm v oblasti ľudských práv by mohol byť eh, výhodou aj pre západné firmy, pretože by zvýšil právnu istotu a tiež eh, by zlepšil eh, spravodlivé podmienky pre všetkých. A preto chceme v našej správe vyzvať predovšetkým k tomu, aby Európska únia naďalej podporovala mandát osobitného splnomocnenstva, najmä finančnými prostriedkami, ale tiež, aby ho vyzvala, aby sa viac sústreďoval na záväzné medzinárodné požiadavky firiem najmä na dodržiavanie ľudských práv v celej dodávacej sieti. Okrem toho odporúčame, aby Európska únia sa venovala vyvinutiu právneho rámca na ochranu zahraničných investícií, ktorá sa má zamerať predovšetkým na ochranu investorov, ale tiež sa musí zameriavať aj na dimenziu ľudských práv. A to je e, samozrejme neľahký e, počin, pretože v, v tomto procese bude potrebné zabezpečiť, aby hostovská krajina naďalej mala svoj vlastný regulačný priestor v oblasti ľudských práv. Ale v tejto súvislosti je dôležité spomenúť, keď hovoríme o právnom rámci pre, e, na ochranu zahraničných investorov, je dôležité spomenúť otázku zodpovednosti investorov v prípade porušenia ľudských práv. Je zaujímavé, že Lisabonská zmluva prináša nové kompetencie Európskej únii v oblasti spoločnej obchodnej politiky, ktoré sa budú vzťahovať aj na ochranu zahraničných investorov. Ako viete, Európsky parlament bude vďaka tejto zmluve mať aj posilnené právomoci budúcnosti. Odporúčame tiež, aby Európska únia naďalej požadovala vyjasnenie otázok a možností presledovať eh, právne, stíhať medzinárodné firmy na medzinárodných eh, súdoch v prípade porušenia medzinárodného ľudskoprávneho práva a humanitárneho práva. Vieme, že je možné zaujať takýto praktický prístup vďaka niektorým existujúcim doktrínam, ale v súlade s medzinárodne práv, platným právom tejto chvíli nie je možné vyhodnocovať takéto kroky. E, posunuli sme sa 11 rokov po rokovaniach o rímskom štatúte, teda myslím, že je na mieste vyhodnotiť práve túto problematiku. Okrem toho si myslíme, že je dôležité, aby sa Európska únia snažila vyjasniť tiež otázku pracovných noriem v súvislosti s ďalšími ľudskými právami vychádzajú zo svojich vlastných politických dokumentov. Druhá skupina odporúčaní na medzinárodnej úrovni sa týka toho, že chceme, aby Európska únia naďalej vystupovala ako hnacia sila v oblasti ľudských práv na medzinárodnej úrovni a v tých medzinárodných organizáciách, ktoré sa aktívne zaoberajú touto problematikou. Už tu odznelo z pána Aragiho, že e, prebiehajú diskusie na Rade OSN pre ľudské práva. Tu si myslíme, že Európska únia by mala využiť e, všetku svoju právomoc, e, aby zaviedla ambicioznejší pokrok v oblasti ľudských práv a firiem, ktoré musia dodržiavať to ľudské práva. Ale sú aj iné organizácie, kde by sa mohlo podobne postupovať. Európska únia napríklad by mohla byť iniciátorom rozpravy napríklad na pôde OECD o revízii usmernení ako už naznačuje pán Raky vo svojej správe. A takto by sa mohla e, využiť výmena najlepších postupov v tejto oblasti a okrem toho by sa tiež e, zabezpečila monitorizácia právnych, právnych zodpovedností firiem. Okrem toho sú aj iné fóra, na ktorých je to možné využiť, napríklad Medzinárodná organizácia práce alebo VTO. Tam sa môžeme zaoberať tým, ako je možné prepojiť niektoré základné normy týchto organizácií s dodržiavaním ľudských práv. Okrem toho sme v našej správe vypracovali aj druhú kapitolu, ktorá sa zaoberá skupinou odporúčaní týkajúcich sa vlastnej politiky Európskej únie a právneho prístupu k otázkam firiem a ľudských práv. Odporúčame tu 5 hlavných eh, bodov. Poprvé, chceme, aby sa znovu prehodnotil dobrovoľný prístup eh, k súčasnej politike spoločenskej zodpovednosti firiem. Prečo dobrovoľné záväzky firiem v oblasti ľudských práv sú tak dôležité. Myslíme si, že by sa mali doplniť a je záväznejším prístupom ktorý by sa sústredoval aj na otázku právnej zodpovednosti firiem eh, v prípade porušenia ľudských práv. Teda chceme odporúčiť, aby Európska únia prehodnotila svoju politiku CSR, aby veľmi jasne zadefinovala povinnosti firiem a konkrétne kroky na vyvodenie právnej zodpovednosti firiem v prípade porušenia ľudských práv. Už tu odznelo, politiky spoločenskej zodpovednosti firiem sa sústredujú predovšetkým na postupy a procesy. Myslíme, že by sa mali sústredovať aj na výsledky. A vďaka tomu by sme sa mali aj poučiť z týchto výsledkov a vymieňať si najlepšie postupy. Okrem toho sa domnievame, že ešte stále Európsky parlament, eh, ako už niekoľkokrát navrhol, vypracovanie legislatívy na povinné eh, poskytovanie správ v oblasti dodržiavania ľudských práv, vrátanie fungovania firmy v zahraničí. To je otázka, o ktorej bude potrebné ešte diskutovať e, v súvislosti s otázkami konsolidovaných účtov. Ako iste viete, Európska únia má v tomto smere svoju vlastnú smernicu o harmonizácii. No a v neposlednom rade myslíme si, že Európska únia by sa mala zaoberať aj otázkou vývinu ďalších porovnovacích kritérií o praktikách spoločenskej zodpovednosti tak, aby najlepšie firmy tejto oblasti boli vyňaté a vypichnuté ako najlepšie príklady v porovnaní s ostatnými. Napríklad mohol by sa vyvinúť rámec e, firiem, ktoré sa zapájajú do systému spravodlivého obchodu. Toto sú naše odporúčania, ktoré sa strodujú na dobrovoľný systém zapájania firiem. Okrem toho sme vypracovali ďalší rámec e, odporúčaní, ktoré sa strodujú na konkrétne kroky Európskej únie v tejto oblasti. Vieme, že tieto iniciatívy sú veľmi rozsiahle, ale žiaľ tak nekoordinovaným spôsobom, že je ehm, dosť ťažké, aby spotrebitelia a verejnosť e, chápali, čo presne znamenajú všetky tieto kroky. Teda boli by sme radi, keby Európska únia aktívne prehodnotila tieto kroky a zaviedla porovnávacie kritériá na vyhodnotenie týchto iniciatív firiem v tejto oblasti, aby boli lepšie zrozumiteľné pre verejnosť a pre spotrebiteľov. Ak by to bolo možné, mohol by sa vyvinúť tzv. jednotný dokument porovnávania, vďaka ktorému by firmy mali prehľad o tom, aké povinnosti musia splňať, aby mali prehľad o tom, do akej miery už splňajú tie e, záväzky a čo ešte majú pred sebou. O tom už hovoril aj pán Ragi. Okrem toho, aliancie v oblasti spoločenskej odpovednosti firiem sú užitočným nástrojom, ale je potrebné monitorovať tieto aliancie, aby skutočne prispeli k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Európska únia by mala sa zaoberať aj reakciami trhu na vhodné správanie sa firm v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prečo by sme napríklad nemohli mobilizovať firmy, aby si vymieniali najlepšie postupy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Okrem toho sú tu ešte tri ďalšie oblasti odporúčania. Ak dovolíte, pani predsednička, veľmi stručne ich uvediem. Tretia skupina odporúčaní je, že Európska únia by mala vyhodnotiť svoju zahraničnú politiku, ktorá sa týka ľudských práv bez zmysle vyhodnotenia otázok dialógu a právnej zodpovednosti. Máme dojem, že dodržiavanie ľudských práv je jednoznačne veľkou prioritou zahraničných vzťahov Európskej únie, ale sústredujú sa predovšetkým na otázku dialógu. Otázka znie, či by v tomto dialógu sa nemohla zdôrazniť aj dimenzia právnej zodpovednosti. Myslím, že to by bolo účinnejšie aby sme sa teda nevenovali len aspektom dialogu, ale aby sme hľadali konkrétne nástroje, ktoré by Európska únia mohla využiť na vytváranie kapacít a posilnenie povedomia o otázkach prepojenia firiem a otázok dodržovania ľudských práv. V tejto súvislosti, ako to už odznelo v úvode tejto prezentácie, firmy a ľudské práva by mali, byť, by mali mať priestor v tomto dialogu tieto dialógy sa v tejto chvíli sústredujú predovšetkým na problémy štátov s ľudskými právami. Otázka znie, či by sme nemali zapracovať e, do tohto dialógu aj firmy, nadnárodné korporácie. A vďaka tomu by sme mohli diskutovať e, otvorene s tretimi krajinami aj o týchto aspektoch. Systém všeobecných preferencií GSP+, eh, dohoda z Kotonu, dohody EPA, všetky tieto nástroje už boli predmetom diskusie a spomíname ich v našej správe. Myslíme si, že je potrebné eh, zaviesť eh, podmiešné mechanizmy a urobiť ich flexibilnejšími, aby boli lepšie zamerané na konkrétne pôsobenie konkrétnych firiem. Ešte máme poslednú skupinu odporúčaní, iba aj v krátkosti uvediem. Mm, Domnievame sa, že v súlade s odporúčaniami osobitného spolnomostenstva, že opravné prostriedky sú jedným z hlavných aspektov e, politiky firiem a ľudských práv. Myslíme si, že aj vzhľadom na e, skúsenosti a zdroje Európskej únie, Európska únia by sa mala snažiť e, vytvoriť systém opravných prostriedkov, ktorý bude zavrený na obete a mala by tento systém potom šíriť na globálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, pán Lazis. To sú naozaj európske finančné prostriedky, ktoré sú veľmi dobre investované, evidentne. Pán Morrison, nech sa páči, vy ste riaditeľ e, iniciatívy Podnikateľské lídry a ľudské práva. Máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne podvýboru za túto príležitosť Iniciatíva podnikateľských lídrov za ľudské práva je 6 rokov stará iniciatíva, ktorá sa práve končí. Bola založená tu v Bruseli v roku 2003 a spája vedúce podniky z celého prierezu rôznych odvetví. A našim cieľom bolo demonstrovať, ako E, univerzálna deklarácia ľudských práv, všeobecná deklarácia ľudských práv môže byť integrovaná do priemyslu v rámci rôznych geografických a podnikateľských kontextov a takisto podnikateľských funkcií. Snažili sme sa vytvoriť rôzne nástroje, rôzne metodológie a postupy, ktoré nám a iným podnikom umožnili posunúť sa vpred v tejto dôležitej a kľúčovej otázke. Našimi členmi sú niektoré z najväčších e, firiem v Európe ABP, GAP, General Electric, Hewlett Packard, National Grid, New Montava, Statoil, Coca-Cola a Zane. To sú ďalšie firmy. Predseda tomu Mary Robinson, ktorá je bývalá prezidentka Írska a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Všetko, čo hovoríme, tu hovoríme s dávkou pokory. Naše členské firmy sú naozaj veľmi otvorené, najmä, v, najmä keď hovoria o výzvach, ktorým čelia, ale snaží sa budovať otvorený prístup a proaktívny prístup k ľudským právam posledných 6 rokov nás ubezpečilo o tom, že e, hnutie za ľudské práva je ešte stále v plienkach, ale dostáva sa do ďalšieho kritického boja vo svojom vývoji. Je to kritický bod, v rámci ktorého potrebujeme väčšie uvoľnenie zo strany štátu a väčšiu podporu zo strany mimovládnych organizácií. Niektoré z tých vyjadrení, ktoré by som chcel povedať, platia tak o firmách, ako platia aj o štátoch. To nie je kritika, skôr taká pozvánka pre úzku spoluprácu a partnerstvo. Boli sme, um, boli sme, vlastne pracovali sme v spolupráci s profesorom John Ruggie, podporovali sme ho a predali sme sa k práci um, Rady pre ľudské práva v rámci OSN, v rámci toho, aby sme podporovali a uľahčovali ich prácu. Boli tu mnohí ďalší, ktorí podporovali tento spoločný rámec a citujem, Povedali sme, že veľmi dobre konštruovaná a dobre definovaná e, sieť a rámec e, pre ľudské práva výrazným spôsobom posunie diskusiu o ľudských právach dopredu. To nie je citát z Amnesty International, keď by mohol a e, najmä keď vidíme, ako silne sa to podporuje tento rámec, ale tento citát prichádza z troch svetových strašných organizácií pre podniky. Je to Medzinárodná organizácia zamestnávateľov, pani predsednička upokojovala pána eh, Morrisona, aby hovoril pomalšie. Takže hovoríme o Medzinárodnej organizácii zamestnávateľov, o Medzinárodnom Medzárodnej obchodnej komore a takisto aj o Medzárodnom priemyselnom a podnikateľskom poradnom orgáne pre OECD. V tom čase, ktorý mám, by som vám chcel povedať tri veci. Prvou témou je to, že e, podnikatelia podne, potrebujú štáty, aby podporovali takýto, takýto rámec. Ďalej, aká je dobrovo, aký je dobrovoľný rámec, ktorý bol až príliš silno polarizovaný v rámci Európskej únie. No a do tretice je to naozaj príležitosť pre európskych lídrov a budem veľmi stručný, pani predsednička. Poprvé, štáty potrebujú podniky, aby e, potrebovali tieto, e, tento princíp a naopak. E, my vyžadujeme, aby štáty vytvárali naozaj rovné konkurenčné prostredie pre podniky v rámci regulatívy a takisto aj v rámci politických očakávaní. Vnímame to ako kľúčové veľmi dobre prepojiť obchod, podnikanie, investície, korporátnu legislatívu a celkovú legislatívu v ľudských právach a výrazne to zvyšuje riziko pre podniky, ak tieto regulatívy nie sú a nie sú rovnaké a častokrát sú protichodné. Je naozaj nevyhnutné, aby sme tu mali väčšie prepojenie medzi očakávami v oblasti ľudských práv a firmami a tým, e, čo sa vlastne vyžaduje v bilaterálnych dohodách a obchodných zmluvách, e, exportných zárukách a cez zámorskou rozvojovou pomocou a investíciách. A takisto aj čo do aktivít ambasád a veľvyslanectiev EÚ všade vo svete. Niektoré európske štáty sa stali veľmi silnými lídrami v oblasti e, dialogu medzi podnikateľmi a ľudskými právami, ale naozaj by sme chceli vidieť oveľa silnejšiu pozíciu zo strany Európskej únie ako takej podnikatelia takisto sa pozerajú na, na štát, ktorý eh, v podstate drží v ruke opraty a zabezpečuje kontrolu. Je naozaj nevyhnutné, aby tu boli lepšie systémy kontroly a lepšie systémy trestov, ktoré eh, umožnia trestať tie podniky, ktoré zanedbávajú ľudské práva a takisto, eh, ktoré sú komplicitne zapojené do týchto aktivít. Európska únia by mohla urobiť viac preto, aby posilnila pozíciu Európskej únie kontaktných bodov OECD a zároveň aby vytvorila akéhosi ombudsmana pre ľudské práva na úrovni únie. Je kľúčové, aby európske štáty ešte stále do tohoto rámca zapájali aj iné globálne regióny, tak aby aj podniky z Afriky, Ázie a Ameriky mohli byť tiež, eh, eh, mohli byť tiež brané na zodpovednosť zo strany svojich domácich vlád vysoko postavené európske firmy priťahujú naozaj vysoké percento verejnej obavy a verejnej, verejnej pozornosti, najmä čo sa týka zneužívania ľudských práv. Niekedy to je právom, ale niekedy to len zakrýva napríklad skutočnosť, že čínske, ruské, brazilské a indické firmy by tiež mali byť brané na zodpovednosť za ich kroky, ktoré robia doma alebo v zahraničí veľmi e, som rád, že môžem, e, že môžem e, potvrdiť, že títo podnikateľskí lídry sú už teraz ochotní viesť viesť dialog, ale Európa by mala byť príkladom a je naozaj veľa, čo môžeme robiť preto, aby sme dokázali, že európske podniky sú svetová trieda v ľudských právach. Štáty majú tiež stratočnú úlohu, ktorú musia zohrávať a to vtedy, keď tieto firmy sú úplne alebo čiastočne oblastnené štátom alebo prevádzkované štátom. Je to naozaj sektor, ktorý e, čoraz viac narastá práve v súčasnom ekonomickom prostredí. Druhou oblasťou je práve situácia, keď sú veľmi veľkým dodávateľmi pre štátne orgány a do tretice, keď sú to malé a stredné podniky v rámci celej Európskej únie, kde naozaj je to otázka o kapacite a otázka o zdieľaných zdrojov. No A po štvrté, tie firmy, pre tieto firmy ktoré nie sú verejne obchodované, nachádzajú sa v rôznych častiach Európy a možno mali e, nižší prístup alebo obmedzenejší prístup k daňovým politikám, ale mali byť tiež brané na zodpovednosť v oblasti ľudských práv. Po druhé, e, povinná a dobrovoľná debata, ktorá bola polar, príliš polarizovaná v Európskej únie a, a v podstate v podstate vidíme, že je tu veľmi veľa komplexných dilem, ktorým čelíme. Je tu veľa oblastí, kde štáty nemajú odvahu alebo odhodlanie chrániť svoju vnútornú populáciu kvôli korupcii, chudobe alebo vnútornému konfliktu. Je to naozaj, ehm, je to naozaj veľmi nerovné Mm, podne, nerovné prostredie v oblasti konkurencie a v oblasti legislatívy upravujúce ľudské práva. Sú tu silné požiadavky od, ľudskej, od lokálnej populácie, takisto aj kontradikcie medzi samotnými ľudskými právami. Zdá sa, že záväz ochrany ľudské práva sa dodržiava na úrovni štátov, pre všetkých na úrovni hostiteľských vlád, ale podniky častokrát musia vlastne naplňať požiadavky národnej legislatívy, medzinárodnej normy, medzinárodného práva a zároveň sociálne a politické očakávania od danej firmy, e, tak aby dokázali dokázali pripravovať svoje podnikateľské aktivity. Zároveň eh, spoločenská zodpovednosť firiem, ktorá môže mať istý význam v rámci 27 členských štátov EÚ, eh, tam, kde naozaj je pomerne silná, eh, silná kapacita v jednotlivých členských štátoch. To znamená stále veľmi málo, keď hovoríme o ľudských právach a keď hovoríme o tom, ako tieto firmy fungujú e, mimo EÚ. A na záver je to naozaj príležitosť pre európskych lídrov naozaj tie najlepšie partnerstva, ktoré boli formované medzi podnikmi a ľudskými právami, boli mimo EÚ. A tam, kde to zahrňalo štáty, to bolo častokrát napriek európskej pozícii eh, k CSR a nie vďaka nej. Najviac tej inovatívnej práce sa vykonáva v Afrike, v strednom, na Blízkom východe, eh, v západnej Ázii a juhovýchodnej Ázii. Máme to naozaj veľmi veľa, eh, veľmi veľa toho vykonávajú najmä zámorské agentúry a pobočky európskych agentúr podniky sú ochotné prebrať líderstvo a stať sa hnacím činiteľom v tomto procese, ale vyžaduje si to samozrejme aj isté záruky, isté bezpečnosti, napríklad aj vo, tam, kde to bolo obmedzené v oblasti ťažby, v oblasti ropného priemyslu a tak ďalej. Teraz vidíme, že napríklad aj Yahoo a Google um, sa angažujú v oblasti slobody vyjadrovania, Sofi, Anofi, teda rôzne medicínske firmy a, a ďalšie sa angažujú v oblasti prístupu k liekom, Coca-Cola, Pepsi, Veolis a tak ďalej pracujú na prístupe populácie k vode. Potrebujeme európsku pozíciu, ktorá naozaj bude naplňať aj požiadavky a pozície európskych lídrov. Nie je tu nič lepšie ako to, čo iniciuje práve OSN a to, čo robí práve ehm, to, čo robí agentúry OSN. Je nevyhnutné, aby sme uznali prácu týchto agentúr a týchto iniciatív a pripojili sa ako Európsky parlament. A musíme to urobiť tak, aby sme posunuli veci dopredu počas najbližších mesiacov a a rokov. Ďakujem pekne, pán Morrison. A pani Kazáma teraz slovo, nech sa páči. Ona je koordinátorkou pre Európsku koalíciu pre korporátnu spravodlivosť, zahrňa tam mnoho mimovládnych agentúr a oni sú dnes zastúpení v tomto fóre. Pani e, Kazá, vy máte aj PowerPoint, bude to fungovať, alebo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 Potrebujete asi projektor, aby sa dalo premietať, takže zdá sa, že máme svetlo. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. som veľmi rada, že tento podvýbor nám dal príležitosť stretnúť sa pri tejto téme my ako mimovládne organizácie sme pripravili dokument pre toto vypočutie, nájdete ho na stole pri vchode. Zastupujeme celý rad rôznych organizácií a sumarizujem tie, budem sa snažiť sumarizovať tie body, ktoré budem predstavovať aj teraz ústne. Európska ko- ko- koalícia pre korporátnu spravodlivosť zahrňa približne 250 občianských spoločností vrátane e, otázok rozvojovej pomoci ľudských práv a environmentálnych organizácií, ale aj spotrebiteľské organizácie a odbory z celej Európy, ako napríklad Medzárodnú federáciu pre ľudské práva práva a takisto aj národné kapitoly a národné pobočky Amnesty International, Priateľa zieme Oxfam, Greenpeace a ďalší. Pre toto vypočutie sme takisto spracovali aj SCAFO e, v Spojenom kráľovstve, FITIS Belgickú, e, Network pre zmenu a takisto aj pobočku jezuitskej e, nadácie v Belgicku a Global Witnesses, v rámci ktorých sme sa snažili predstaviť vám tie problémy, ktorým spoločne čelíme a ktoré sa snažíme, ktorým sa snažíme čeliť. Otvoríme 4 body počas dnešného stretnutia. Tým prvým bodom je práve pochopenie toho, čo my vnímame ako problém a prečo robíme to, čo robíme v zásade. Nuž, problém vnímame najmä v, v, existencii nefunkčného systému a takisto aj v tom, že tu máme veľký, veľkú priepas medzi európskymi korporáciami a nadnárodnými spoločnosťami a spoločnosťou ako celkom. Podľa nášho názoru to vyústiuje do veľkého problému, ktorým je nepotresateľnosť alebo beztrestnosť a nedostatok nápravných prostriedkov. Väčšinou bežní ľudia, a robotníci nemajú prístup k nápravným prostriedkom alebo vlastne k k odškodneniu za újmy, ktoré sa im dostalo. Máme pocit, že tu je nerovné konkurenčné prostredie. Niektoré firmy získavajú výhody na vnútornom trhu a z prevádzok, ktoré napríklad zahrňajú aj zneužívanie ľudských práv a zneužívanie životného prostredia, iní nie. A to ich dáva naozaj do nevýhodnej pozície, a najmä keď hovoríme o malých a stredných podnikoch máme pocit, že v tomto smere by sme niečo mali spraviť. Chcela by som zdôraziť tento problém konkrétnymi príkladmi z Demokratickej republiky Konga. A toto je prípad, ktorý nám e, vlastne predložil Global Witness, medzinárodná organizácia, to zahrňa aj e, firmu z Eh, alebo teda spoločnosť zo, Spojen- zo, zo Spojeného kráľovstva Afrimex. Bola tu podaná žiadosť proti tejto spoločnosti Afrimex v Spojenom kráľovstve, kde došlo k porušeniu medzinárodných, eh, medzinárodných usmernení pre eh, firmy v rámci OECD. Táto, táto kauza začala byť monitorovaná v auguste 2008. Vydali konečné stanovisko, v rámci ktorého reagovali na tie obvinenia. Vo svojom konečnom stanovisku Národný kontaktný bod v rámci OECD urobil celý rad rôznych odporúčaní pre Afrimex, ktoré sa týkali predovšetkým formulácie implementácie implementácie a pravidelnej kontroly e, korporátnej e, z politiky zodpovednosti, ktorá by mala brať do úvahy aj dopad na ľudské práva e, v rámci ich prevádzky alebo v rámci ich fungovania. 9 mesiacov po tomto záväzku Národný kontaktný bod nedostal žiadne informácie od Afrimexu, ktoré by sa týkali ich implementácie týchto odporúčaní. Toto je len jeden konkrétny prípad jednej konkrétnej krajiny, ale samozrejme môže to byť celý rad rôznych ďalších prípadov, ktoré môžeme predložiť na stôl Samozrejme všetky ilustrujú to, že dobrovoľné a nevinutiteľné mechanizmy nezabezpečujú vo väčšine prípadov riešenie a takisto aj, aj vlastne um, nápravné prostriedky pre rodiny a pracovníkov, ktorých, ktorí boli dotknutí. Napríklad e, tieto, e, tieto usmernenia OECD sú len dobrovoľným dokumentom. Máme pocit, že je nevyhnutné vytvoriť záväznejší dokument, tak aby sme doplnili tie dobrovoľné aktivity podnikateľské zodpovednosti, ktoré vyvíjajú alebo ktoré iniciujú podniky. Je nevyhnutné, aby sa zapojili dôležití hráči, ako je tento parlament alebo G8. Dobrovoľné mechanizmy by nemali byť náhradou za legislatívu tam, kde je potrebná. Po druhé, ďalšia téma, ktorú chcem otvoriť, je to, uh, že tu je naozaj veľký, veľká výzva pre EÚ a konať, aby sa EÚ zapojila do toho procesu. Máme pocit, že práca, ktorú predstavil profesor Ragi, e, chrániť, e, zabezpečovať a, a naprávať, predstavuje naozaj veľkú výzvu a dobré východisko, na ktorom môžeme stavať. A je to historická príležitosť pre Európsku úniu konať a prispieť k tej operačnej analýze rámca, ktoré pripravil profesor Ragi. Máme pocit, že spoločne Európska únia, tak ako aj profesor Ragi, môžeme pracovať na tom, aby sme pripravili lepšie usmernenia pre členské štáty v tom, čo môžu spraviť pre zlepšenie vlastne zodpovednosti svojich firiem. A v tomto smere by Európska únia mala využiť svoje prominentné postavenie. Mali by sme naozaj zlepšiť zodpovednosť a prístup k spravodlivosti. To sú kľúčové témy, ktoré treba zlepšiť. Naďalej musíme zlepšovať svoje rozmýšľanie, svoje myšlienky a budeme naďalej konfrontovať tieto veci s prácou profesora Ragiho a aktivitami Európskej únie. V zásade sa tým prechádzame pomerne rýchlo, ale bez akýchkoľvek záväzkov EÚ, najmä čo sa týka najmä čo sa týka toho, aby sme naozaj dokázali implementovať udržateľný rozvoj a propagovať ľudské práva, aby sme chránili eh, biodiverzitu, chránili pracovné príležitosti a rast. A to sú eh, kľúčové veci a práve preto musí Európska únia eh, vlastne adresovať potreby firiem a zároveň limitovať ich pôsobnosť alebo, alebo kontrolovať ich pôsobnosť. A zdá sa, že počas posledných rokov došlo k istému, od, k istému odchyleniu od týchto princípov. Zdá sa, že regulatívy stratili svoje, ten svoj, naj, to svoje PR pejoratívny význam a zdá sa, že viacero korporátnych spoločností v Európskej únii si ich osvojilo a vidíme, že oveľa viac firiem počúva naše názory a naše stanoviska otvornejším spôsobom. Úloha Európskeho parlamentu bola v tomto smere kľúčová, najmä čo sa týka zmeny tohoto postoja a za to vám ďakujeme. Ako výsledok nášho tlaku a práce pevne veríme, že e, už čoskoro bude oznámená štúdia DG Enterprise, ktorá bude prvou e, štúdiou pre to, aby sme dokázali posúdiť, aká je súčasná situácia v oblasti zodpovednosti európskych firiem pri ich operáciách v zahraničí. Takisto chceme zapojiť aj Európsku radu do tejto práce. Takže v strednodobom horizonte bude mať Európska komisia oveľa širší mandát, tak aby dokázala vyplniť tie medzery, ktoré tu sú a aby navrhovala naredenia a regulatívy tam, kde sú potrebné. Máme pocit, že aj profesor Walters nám urobil naozaj láskavo s tým, že túto tému uviedol tam, kam patrí. A to je práve e, vlastne otázka ľudských práv a aj táto dimenzia ľudských práv v rámci európskej politiky. Môj tretí bod sa týka tej práce, ktorú sme my ako mimovládne organizácie urobili a navrhované riešenia, ktoré prinášame počas dnešného dňa. A naša štúdia vlastne vecného práva, ktorú sme predstavili a ktorá sa nachádza aj pri vchode na web stránke, hovorí o troch potenciálnych riešeniach, ktoré tu máme, ktoré sa nachádzajú na úrovni princípov a naďalej e, kontinuálne pracujeme na tom, aby sme zlepšili a posunuli tieto témy ďalej. Nadárodná spolupráca e, sa týka predovšetkým viacerých právnych e, osôb alebo právnych entít. Koncept týchto viacerých právnych entít a takisto aj otázka zodpovednosti alebo zdieľanej zodpovednosti je na jednej strane vlastne chráni firmy a chráni ich riaditeľov od toho, aby boli zodpovední za zlyhanie svojich cerských spoločností a svojich, svojich subkontrahovateľov. Zdá sa, že je nevyhnutné, aby sme túto situáciu dokázali zvrátiť, aby sme e, vytvorili akúsi doktrínu obmedzenej alebo obmedzenej zodpovednosti. E, zdá sa, že táto téma by mala byť zameraná len na otázky ľudských práv a životného prostredia. Ako sme už naznačili, v tejto situácii zdá sa, že materská spoločnosť v Európe by, mala, by nemala vlastne e, požívať výhody operácií na celom svete, pričom tá e, zodpovednosť bude zostávať len na lokálnej úrovni. My by sme chceli, aby zodpovednosť bola prenašaná na celú e, túto škálu, do celej siete. Materské firmy by mali zabezpečovať dohľad nad, nad tým, ako sú dodržiavané ľudské práva a mali by byť zodpovednými za dodržiavanie legislatívy a dohovorov, ktoré upravujú dodržiavanie ľudských práv. Tiež sme presvedčení, že riaditeľi európskych firiem by mali byť zákonom zaviazaní vyšetrovať a obmedzovať a preventívne konať proti všetkým e, proti akémukoľvek konaniu proti ľudským právam. Máme pocit, že to je ich zodpovednosť, že mali by mať aktívnu starostlivosť o ľudské práva. Samozrejme, treba, roba, treba robiť oveľa viac práce, ako napríklad due diligence alebo povinnosť, povinnosť sa starať. E, je to naozaj e, dôležitá sféra zodpovednosti a podporujeme profesora Dagiho a ďalších, ktorí na tejto téme pracujú, aby naďalej pokračovali. Po druhé, Druhý aspekt eh, našej, našej témy sa týka samotného prístupu k spravodlivosti. Eh, nezávisí, alebo nie je dôležité, koľko máme regulatív alebo legislatívy, ak tu nemáme žiaden systém na vynútenie práva, nič nebude fungovať. A práve preto je dôležité uvedomiť si, že efektivita akékoľvek, akékoľvek naredenia závisí od jeho vykonateľnosti. je eh, navrhuje, aby sme, Európsky súdny dvor navrhuje reformu, aby sme umožnili každému súdnemu a každému občanovi priniesť vlastne, alebo teda priamo podať žalobu na Európsky Európsky súdny dvor, keď dôjde k porušeniu ľudských práv. A takisto nevyhnutné, aby vlastne boli aj procedurálne právy, procedurálne konania, nápravy chýb a nápravy škôd, aby toto všetko bolo vykonávané na európskej úrovni. V súčasnosti je hlavným problémom pri dohľadaní spravodlivosti z pohľadu jednotlivcov. Takisto sme presvedčení, že mimovládne organizácie musia mať jasnú, jasné pochopenie, jasný výklad tejto európskej, tejto európskej legislatívy, jasný prístup k európskemu právu. Tretia téma sa týka samotnej transparentnosti minulosti, ako už eh, to bolo otvorené aj profesorom Woltersom a týmto parlamentom pri viacerých príležitostiach sme presvedčení, že Európska únia a predovšetkým európsky podniky a podniky, ktoré fungujú na európskom trhu, zúfalo potrebujú mať porovnateľné reportingové nefinančné štandardy. Máme pocit, že tieto by mali byť založené na už úspešných eh, postupoch a práve preto nenavrhujeme, aby sme začali od nuly, ale sú tu niektoré postupy, na ktorých sa dá stavať. Európska únia už má istú legislatívu k tejto téme. Najdôležitejšie pre nás je, aby táto správa zahrňala na jednej strane aj identifikáciu eh, tých základných podnikateľských skupín a samozrejme aj sféry zodpovednosti eh, každej konkrétnej firmy. Po druhé, mali by sme tiež identifikovať ľudské práva a environmentálne rizika a takisto aj um, mitigačné, teda obmedzujúce, alebo teda obmedzenia, ktoré firma prí, príjme, tak aby tieto problémy riešila, alebo aby im čelila. A takisto aj aké sú súčasné dopady aktivít eh, danej firmy na ľudské práva, na životné prostredie v rámci jej pôsobnosti, v rámci jej aktivít. A takisto sme videli, že by mala by tu byť, mala by tu byť aj sektorálne indikátory, ktoré by mali byť vytvorené, tak aby sme dokázali aplikovať konkrétne indikátory v každom konkrétnom odvetvi priemyslu a mala by tu byť aj práca, tak aby sme dokázali lepším spôsobom zapájať všetkých relevantných aktérov. Sme presvedčení, že riaditeľia by mali byť zodpovední za tieto správy a že mali by mať konečnú zodpovednosť a, konečnú, a konečné ručenie za akékoľvek problémy, ku ktorým dôjde. A samozrejme, e, priama vykonateľnosť práva a vlastne právo na úrovni jednotlivcov, tak aby mali ľudia právo súdiť sa s týmito firmami individuálne. V súčasnosti tomu tak nie je. No a samozrejme, čo je veľmi dôležité, aby to bolo nezávislé overovanie všetkých týchto správ. V súčasnosti sme v procese identifikovania konkrétnych a existujúcich e, prvkov európskej legislatívy, ktoré by mohli v podstate pokryť niektorým, e, spolu s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi tieto návrhy, ale to sa nachádza len na úrovni princípov a treba urobiť ešte väčší kus práce sme presvedčení, že parlament by v tomto smere nám to poho- mohol pomôcť vytvoriť. No a záverečný bod sa týka odporúčaní. Ja by som chcel začať odporúčaniami, ktoré, autor návrhmi pre Európsky parlament, tak, keďže tí boli tí, ktorí nás sem pozvali. Máme tu naozaj veľmi, dobrú, veľmi veľkú príležitosť pred nami. Sú tu voľby, ktoré sa budú koniať za dva mesiace a veľmi dobre vieme, že programy už boli pripravené, ale pevne veríme, že politické skupiny budú mať príležitosť zahrnúť niektoré tieto požiadavky a dôležitosť a spoločenskej zodpovednosti firiem do svojich volebných programov. Niektoré na národnej úrovni, ako napríklad vo Francúzsku, to už niektoré skupiny spravili. Po druhé si myslíme, že počas najbližších mesiacov po voľbách parlament bude mať veľmi dôležitú, ak nie najdôležitejšiu úlohu, ktorá ho čaká, a to je práve akceptovať a schváliť novú komisiu, ktorá bude navrhovaná. Chceli by sme, aby eh, jednotlivé výbory eh, naozaj otvárali dôležitosť eh, korporátnej zodpovednosti a to práve v duchu každého relevantného, každej relevantnej komisie, ktorá vzíde v budúcnosti. Takisto počas ďalšieho legislatívneho obdobia by sme chceli vidieť, aby to bolo viac debát, viac verejných vypočutí, ktoré sa budú týkať korporátnej zodpovednosti a takisto a, budú mať väčšiu aktivitu, väčšiu aktivitu na úrovni jednotlivých výborov. Väčšinou to bola starostlivosť výboru pre zamestnanosť, ale teraz vidíme isté zlepšenie aj vďaka tomuto podvýboru pre ľudské práva, ale definitívne tu je viac výborov, ktoré by sme mali zapájať a mali by vypočúvať obete, organizovať vypočutia a tú tému zverejňovať. Takisto si myslíme, že pre parlament je veľmi dôležité, aby eh, konal eh, v nadväznosti na tú štúdiu, ktorú si DG Enterprise objednala, ktorá bude publikovaná počas budúceho roka, ktorá lepším spôsobom ozrejme firmy, aký je ten súčasný rámec, keď hovoríme o európskej legislatíve, ktorá je aplikovaná pre európske firmy a ich prevádzky. Pevne veríme, že táto štúdia bude zahrňať aj niektoré identifikácie nedostatkov medzier a budeme mať odporúčania pre ďalšie kroky a aktivity a pevne veríme, že parlament v tomto zohrá aktívnu úlohu. Takisto je nevyhnutné, aby sme využili e, rozpočtové predpoklady, ktoré parlament má. Napríklad veľmi konkrétny malý príklad v oblasti rozvojových fondov. Sú tu niektoré projekty, ktoré už boli zača- e, spustené, ktoré zahrňajú e, prostriedky pre firmy, ktoré robia CSR alebo rozvojové projekty v krajinách, v krajinách tretieho sveta. Tieto projekty mali mať akúsi minimálnu požiadavku, najmä čo sa týka zabezpečovania ľudských práv a medzinárodných štandardov. To je toľko parlamentu, čo sa týka Európskej únie, je tu samozrejme oveľa viac toho, čo treba spraviť. Tešíme sa na spoluprácu s profesorom Watersom, ak bude mať záujem s nami spolupracovať, tak aby sme vytvorili viac takýchto návrhov, ale sú tu tri kľúčové veci, ktoré vidíme, ktoré by sa dali spraviť a mali by sa spraviť na úrovni Európskej únie. Chceli by sme, aby v konečnom dôsledku nie príliš v ďalekej budúcnosti tu bola deklarácia rady o, alebo akési stanovisko ktoré by opakovalo alebo uznávalo skutočnosť, že je tu medzinárodný rámec, ktorý je predstavovaný profesorom Bragím a identifikovalo by zároveň zodpovednosti a úlohy na novej úrovni, na úrovni členských štátov a firiem a pevne verím, že to pomôže zlepšiť aj prístup k napravným opatreniam. Takisto pevne veríme, že tu bude aj adekvátne eh, následné konanie po štúdii komisie a, a takisto veľmi dôležité je eh, identifikovať a alokovať zodpovednosť za túto tému v rámci služieb komisie. V súčasnosti tu nie je nejaká jasnosť, že kto to má na starosti, kto má na starosti korporátnu zodpovednosť nie CSR, ale korporátna zodpovednosť, keďže to zatiaľ na európskej úrovni nebolo riešené. Profesor Regi spomenul, že niektoré štáty už majú teraz napríklad odbory ehm, podnikov a ľudských práv, ale v súčasnosti tomu tak napríklad v Európskej únii nie je. Takže sa tešíme na túto tému, ako by sme mohli osvoliť, osvo, osvojiť a ako by sme objasnili zodpovednosti a pevne verím, že snáď aj viac prostriedkov vyčleníme do budúcnosti, tak aby sme mohli robiť väčší kus práce. To je všetko za moju stranu. Veľmi pekne ďakujeme, pani casals Odviedli ste skutočne vynikajúcu prácu a teraz máme aj akčný plán. Skutočne by som to spomenula v správe o sankciách, ktorá bola naša iniciatívna správa v rámci našej legislatúry. Parlament prijal možnú aplikáciu sankcií pre firmy, ak porušia záležitosti týkajúce sa životného prostredia. E, náš názor bol podporený komisiou počas diskusie na plenárke. Bez sankcií, bez istého súdneho, medzinárodného, európskeho alebo iného prostriedku, ktoré je, ktorý je možné implementovať, nie je možné byť dôveryhodným pri cieľoch, ktoré si vytyčujeme. Takže by som to naozaj dala do správy. Poznamenala by som, že je to veľmi dôležitá vec. Pán Evans, ste tajomníkom pre poradný výbor pri OECD a máte posledné slovo. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ako ste povedali, mojou každodennou prácou je byť e, poradcom pre OECD, ale sme aj partnermi pri Konfederácii odborových zväzov. Zaoberáme sa mnohými sektormi, ale myslím si, že dnes by som vám radšej poskytol osobné názory v kontexte, ktorý načrtol pán profesor Ragi a niektoré priame skúsenosti, ktoré sme mali pri použití konkrétneho jedného nástroja, relatívne slabého, je to usmernenie OECD pri medzinárodnom podnikaní pred pár rokmi vyšiel a bol revidovaný v roku 2007. Poprvé, čo sa týka kontextu, dôležitosť diskusie o ľudských právach je má čoraz väčšiu váhu v súkromnom podnikateľskom sektore. Členovia našich asociácií sú časťami subdodávateľských reťazcov a vzájomná závislosť a previazanosť e, po celom svete naozaj vzrástla. Čo sa týka znižovania miest a platov, to je tiež všeobecné pozorovanie a je ťažké na mnohých miestach sveta vynútiť si istú spravodlivosť tejto veci. Takže toto sú e, spoločné menovatele, s, ktorými, z ktorých vychádzame a prináša to aj širšiu otázku zodpovednosti firiem voči týmto záväzkom. Podľa mňa to je veľmi podstatné. Hľadáme praktické riešenia, aby sme tieto úskalia vyriešili, obišli a aby sme zlepšili medzinárodné obchodné vzťahy, väčšiu zodpovednosť a zlepšili sme aj štruktúry vládnych ustanovizní. Pán profesor Ragi opísal diskusiu v Ženeve, ktorá bola milníkom ale skôr bola rutinou záležitosťou. Myslím si, že mali by sme sa dostať z rutiny a navrhnúť konkrétne riešenia. Povedal by som, že vo všeobecnosti sú naše skúsenosti za posledných ostatných 5 rokov v Európskej komisii pri definícii CSR, CSR eh, skôr voluntárne. Mnohí rečníci sa vyjadrili, že sa pohybujeme v sfére dobrovoľnosti a eh, nepresnej zadefinovanosti. A dnes ráno pán profesor Ragi poukázal na túto istú vec, že po tomto táto nezadefinovanosť e, spôsobuje nemožnosť konať. A napokon, ako sme počuli pred chvíľou, čelíme druhým, druhému najhoršiemu zlyhaniu trhu v celej histórii ľudstva a takisto diskusia o klimatických zmenách pred niekoľkými rokmi tiež nás privádza že e, k, to, k výroku že ekonómovia istým spôsobom zlyhali. Takže aj finančná kríza, aj tieto všetky krízy vedú k tomu, že seba regulácia znamená žiadna regulácia. A preto diskusia o dobrovoľnosti, o zodpovednosti je niečo, čo sa, čomu sa neprikladá dostatočná váha ešte stále. Súčasná situácia, a ak nazveme Eh, Ženevu rutinou. Čaká nás v mesiacoch a rokoch pred nami rekonštrukcia, tvorivá rekonštrukcia dobrého spravovania veci verejných a Myslím si, že sa to všetko týka aj oblasti ľudských práv. Toto som načrtol ako kontext a rád by som sa vrátil k niektorým konkrétnym otázkam pána profesora Ragiho, najmä opravných prostriedkov, ktorých sa dotkli aj iní predrečníci. Podľa mňa by sme sa mali pokúšať nájsť praktické riešenia e, v rámci týchto problémov, ktoré boli nastolené. No poprvé, mali sme istú skúsenosť s tým, že štát sa pokúša chrániť svojich aktérov v rámci usmernení OS, OECD. A myslím si, že základný problém už načetol pán profesor Ragi a je to inštitucionálna nefunkčnosť v rámci vládnych ustanovizní a dokonca aj na medzinárodnej úrovni, kde je táto ešte väčšia. Ďalším problémom je nekoherentná politika. Povedal by som, že je to nielen kvôli tomu, že neexistujú štandardní pracovnoprávnych vzťahov jasne vyčlenené, Pán profesor Agi dnes do poludnia sa tiež dotkol tejto témy, že máme tu Medzinárodnú organizáciu práce, máme tu isté štandardy, ktoré boli e, nastavené aktérmi, ale isté identifikovania, isté procesy ešte neboli dostatočne objasnené. Usmernenia OECD vychádzajú zo štandardov ILO, Medzinárodnej organizácie práce, ale ešte stále tu máme veľký problém ktorý by sme mohli nazvať e, medzi fungovaním alebo fungovaním funkčnosťou medzi ekonomickými záujmami vlády a regulatívnymi povinnosťami vlády, obchodnými kontraktmi a podobne. A čo sa stane v tejto normatívnej oblasti definovania pracovnoprávnych vzťahov? Toto všetko sa premieta do aplikácie úsmernení OECD ktoré, ako som spomenul, sú relatívne slabým nástrojom v porovnaní s vládnymi nástrojmi, investičnými zmluvami a celým diapazonom arbitráží, občianského práva, ktoré sa aplikujú v tejto oblasti. Takže áno, keď si pozrieme na revidované usmernenia OECD, ktoré by sa mali prieť v roku 2010, odrážajú všetky tieto výzvy, ale podstatnou výzvou je do, nastoliť rovnováhu ne, nerovnosť, v oblasti, ktorej teraz vládne nerovnosť moci. Zo strany odborov sme predostreli otázku mimovládnym organizáciám. Vypracovali sme vyše 100 prípadových štúdí, v ktorých sme revidovali, ako v praxi tieto usmernenia sa aplikujú a Niektoré z týchto prípadov už boli vyriešené tým či iným spôsobom. Z nich asi z týchto 50, ktoré boli vyriešené, 25 bolo vyriešených pozitívnym spôsobom voči e, alternatíve, ktorá by bola nastala, keby sa nevyužili tieto usmernenia a asi 12 riešil Národný kontaktný bod, ale vláda bola viac menej neaktívna, iba e, bola v roli sprostredkovateľa. Politická zodpovednosť alebo politická vôľa tu stále chýba. A podobne súvisiac s diskusiou o kreditoch, ktorú sme počuli dnes ráno, úplne súhlasíme s tým, že existuje potreba koherentnosti medzi tým, čo štát očakáva ako riadne náležité správanie ekonomických aktérov a toto je reflektované aj v usmerneniach OECD a v tom, aké finančné dôsledky vyplývajú z konania týchto aktérov. Existuje to úplná blokáda diskusie. Máme tu kolegov z podnikateľskej sféry, ktorí tvrdia, že existujú aj národné smernice usmernenia, ale predsa len všetko je na dobrovoľnej báze a dobrovoľnosti, dobrovoľnosť a povinnosť by sa mala lepšie zadefinovať. A toto je centrum krízy, pretože vláda sa pokúša v súčasnosti vyhnúť zodpovednosti a využíva systém pôžičiek v čoraz väčšej miere. Vláda e, môže využiť vo veľa väčšej miere procesy, ktoré sú už doteraz nastavené. Prepačte, že hovorím tak rýchlo, ale pokúšam sa čo najlepšie sa vyjadriť. Teraz preskočím k téme opravných prostriedkov. Jedna záležitosť, ktorá tiež je sformulovaná veľmi dobre v usmerneniach OECD, sú národné kontaktné body. Navrhujeme asi polovicu alebo zistili sme, že iba polovica alebo tretina národných kontaktných bodov fungujú tak, ako by mali, dostanú problém na stôl a fungujú ako sprostredkovateľia medzi vládou a poškodenými aktérmi. Mali sme aj pozitívne výsledky v oblasti mediácie, hoci je to veľmi obmedzená oblasť, ale na britský národný kontaktný bod eh, bol mediátorom medzi odbormi a firmou, a toto mediovanie vyústilo do veľmi dobrej zmluvy. Čo sa týka ministerstiev hospodárstva alebo financií, tí považujú tieto obavy za svoju najnižšiu prioritu. Či ide o tripartitu alebo kvadripartitu, či externé strany sa zapájajú do diskusie alebo nie, či existuje politická zodpovednosť parlamentu v rámci národných konceptov, či už existuje úsilie zachovať kontinuitu personálu vo všetkých dotknutých agentúrach a či sú zachované zdroje vo všetkých týchto prípadoch pozorujeme, že dobrá prax je skôr výnimkou ako pravidlom. A predsa E, usmernenia sú jediným, čo máme k dispozícii a sú potrebné a nevyhnutné. Možno tu máme teraz príležitosť. Prepačte, musíte sa naozaj dostať k záveru svojho prejavu. Vstupuje pani predsednička. Aby som uzavrel, pokračuje pán Evans, aby sme sa vyhli kríze, e, mali by sme si uvedomiť, že sme na kryžovatke. Na jednej strane máme finančný tlak na firmy a potrebujeme naozaj šetriť nákladmi, ktoré, a toto šetrenie sa potom dotkne mnohých ďalších oblastí a iba týmto spôsobom sa aj problémy spoločenskej zodpovednosti podnikov pohnú niekam dopredu. Na druhej strane, finančný sektor má veľkú zodpovednosť na svojich preciach a je otázka, či by vláda mala prevziať toto bremeno, či by ministerstva mali dostať šancu podielať sa na riešenie týchto finančných problémoch a vlastníctva. Keď sme počuli to, čo hovorili krajiny G20, aké šance máme pri riešení budúcnosti, možno by sme mohli prevziať niektoré oblasti z ich diskusí, ktoré by sme si mali v nasledujúcich mesiacoch prediskutovať. Ďakujem, pán Evans. Teraz končíme zasadanie e, pod výboru. Máme naozaj obmedzený čas. Skutočne by som požiadala kolegov, aby prehodnotili, či si želajú vystúpiť e, v tomto parlamentnom výbore. Sme v dramatickej situácii. Môžeme si dovoliť ešte niekoľko vstupov? Myslím, že áno. Ďakujem. Ďakujeme. Tlmočníci boli požiadaní, aby zostali o niečo dlhšie. E, ďakujem. Vážená pani predsednička, myslím si, že to je veľmi dôležitá iniciatíva a rada by som zdôraznila, že vyžaduje spoločnú prácu niekoľkých výborov tohto parlamentu počas celého budúceho obdobia práce parlamentu. Myslím si, že mimovládne organizácie by mali byť časťou týchto vyjednávaní. Čo robíme vo výbore pre, pre rozvoj? Dovolte mi aby som vám povedala, že výsledkom našej práce bolo množstvo petic- no, stretnutí, z ktorých vyvstala petícia. A chceli by sme vás poprosiť, aby ste aj vy podpísali petíciu, ktorá by mala zastaviť korupciu. Ja adresujem e, moju prozbu aj pánu Johnovi Ragimu a chcem sa ho spýtať, či nevidí prepojenie medzi zložitými legislatívnymi mechanizmami v rámci EÚ, ktoré častokrát ne, nepokrývajú celú oblasť boja proti korupcii. A tieto mechanizmy by sa dali použiť aj zároveň na ochranu ľudských práv a na rešpektovanie ľudských práv. Nie je tomu tak, že tieto mechanizmy môžu byť totožné. Častokrát podnikateľské subjekty, ktoré porušujú ľudské práva v tretích krajinách, sú často tie isté podnikateľské subjekty, ktoré sú skorumpované a ktoré zároveň korumpujú miestnych úradníkov a ktoré, z ktorých unikajú finančné prostriedky na veci, ktoré sú v sivej zóne alebo ľudia, ktorí potrebujú základné potreby mať pokryté týkajúce sa vody, hygieny a podobne, tieto peniaze sa k ním nedostanú. Nie je Nebolo by to efektívnejšie, keby sme naše dva, dva prúdy úsilia spojili? Pretože my nemáme mechanizmy, ktoré by bojovali s korupciou na pôde EÚ. Nemohli by sa použiť vaše? Veľmi pekne ďakujeme pani Anne Gomez, teraz Veronik Dikajza. Ďakujem pekne. Neviem, či budeme mať čas na odpoveď na moju otázku, ale pán Evans eh, v podstate povedal to, čo som chcela povedať. A ja chcem poďakovať všetkým rečníkom za ich vystúpenia tieto nové štruktúry, ktoré by sa mali zaviesť, myslím, že ich potrebujeme v regulačnom rámci, ktorý bude možno flexibilnejšie vnímať na tlak, ku ktorému dochádza. Čo sa presne udeje vzhľadom na finančnú krízu, hospodárskú krízu, ktorá prebieha, pán Evans čiastočne zodpovedal túto otázku Hovoríme tu o nových úlohách vlád v oblasti pomoci, ktorú poskytujú, e, vytvorenie podmienok, ako napríklad dodržiavanie, rešpektovanie životného prostredia a tak ďalej. To je iba čiastočná odpoveď, je potrebné povedať ešte viac. Ak nebude žiadny regulačný rámec a ak všetko bude fungovať na dobrovoľnej báze, firmy nebudú Ehm, sa cíti dostatočne motivované, aby vyvíjali nejakú činnosť eh, v ďalšom legislatívnom dobe. Dúfam, že budete opäť v tejto eh, predsedníckej funkcii a že znovu vytvoríte kontext na pokračovanie týchto diskusí, pretože skutočne musíme zohľadniť mesiace a roky, eh, ktoré nás čakajú a musíme zmeniť náš prístup vzhľadom na tento zmenený kontext. Ďakujem. Chcel, chcela by som sa opýtať, chcel, chcela by som položiť e, pána Hivita, či chce položiť otázku pánovi Rugimu, ale tiež, e, aby nám e, naznačil svoje ďalšie kroky v tejto oblasti. Predpokladám, že táto diskusia zrejme celkom dobde zapadne do budúceho pracovného programu parlamentu. Teda na záver, skutočne veľmi krátko, poprosím vás Ďakujeme. Budem veľmi úzko odpovedať na vašu otázku. Budem sa zase veľmi stručný, pretože už nemáme žiadny čas. Chcel by som položiť dve otázky Johnovi. Chcem poďakovať za to, to čo si povedal o dobrovoľnej a povinnej schéme. Nechcem, aby si to opakoval, ale ďakujem, že si povedal to, čo si povedal. Mnohí ľudia e, by boli radi, keby sa takto postupovalo. Ale jeden z svojich krokov v Ženeve bolo presunúť sa z, zo správ o výkone na inú úroveň, teda Chcem ti k tomu zablahoželať, ale chcem sa ťa opýtať, ako presne si postupoval v tomto smere. Zrejme to nemôžeme úplne zopakovať, ale môžeme sa z toho poučiť. Možno by to bolo pre nás prospešné, aby sme si to vypočuli. No a po ďalšie nadviažem na to, čo povedala kolegyňa Veronik eh, v súvislosti s krízou. Už predtým si povedala, že si myslíš, že je to pre nás veľká príležitosť a že eh, sa veci posunú vpred. Ale budem trochu sa snažiť maľovať čerta na stenu. Ja mám isté obavy, pretože je tu obrovský finančný problém. Vlády na celom svete si to všetko vysvetlia finančne, budú zavádzať rôzne požiadavky na prekladanie správ pre investorov, ale iba sa budú sústredovať výlučne na finančné kritériá. Hovoríme tu teraz o období desiatich rokov. Keď sa pozrieme späť a, pozri- a povieme si, že sme stratili celé 10 ročie v oblasti udržateľnosti. Ako sa tomu môžeme vyhnúť? No a napokon v súvislosti s tým, čo tu odznelo, nemyslím, že komisia bude mať čas na odpoveď Chcel by som eh, povedať eh, v prospech toho, čo povedala komisia. Myslím, že nie všetko sa dá kritizovať, eh, čo komisia podniká v oblasti CSR. Myslím, že mnoho z toho, čo komisia podniká, je prínosné a podporuje to výmenu najlepších postupov medzi firmami. Myslím, že častočne sa dá kritizovať to, že sme stratili istú vedúcu úlohu v tejto konkrétnej jednej oblasti. Nie v oblasti CSR vo všeobecnosti, ale musím ti znovu zapakovať, e, že generálne riaditeľstvo pre podnikanie môže mať informácie aj o správe e, Johna, aby nemusel prichádzať so všetkým, aby nemusel začať od nuly, ale môže tiež obohatiť jeho mandát e, do roku 2011. Ak sa nám toto podarí, bude to skutočne vedúca úha, ktoré sa vehementne ujmeme a myslím, že si získame týmto podporu všetkých e, zúčastnených strán. Ak by sa nám to mohlo podariť, pani predsednička, aby komisia krátko zareagovala na túto moju otázku, myslím, že by to bolo veľmi dobré. Chcem sa opýtať, ako sme sledovali horizontálnu koherenciu hlasovali sme v Ženeve a potom je úplne zabudli na naše hlasovanie, alebo skutočne sme aplikovali tieto princípy nie len vzhľadom na kroky vlád v Európskej únie, ale na kolektívny postup Európskej únie v tejto oblasti. A Ellen, práve na toto sa musíme sústredovať e, nie len po voľbách, ale už hneď odteraz. Ďakujem. Ďakujem, Richard. E, pán e, Rugin, chceli by ste veľmi krátko, prosím, zareagovať. Prepáčte, že máme tak málo času, ale Prosím vás, krátkosti zareagujte na to, čo tu odznelo. Ďakujem pekne, veľmi krátko odpoviem na otázky a potom mm, už skončíme schôdzu, aby tlmočníci mohli zabedovať. Pokiaľ ide o otázku korupcie, je to prekážka na dosiahnutie akýchkoľvek sociálnych cieľov. Netýka sa to len obmedzovania ľudských práv. Žiaľ, môj mandát sa výlučne nesústraďuje na korupciu, pretože existujú iné mechanizmy vysporiadania sa s touto problematikou. E, sú prijaté rôzne legislatívne úpravy, ktoré sa zaoberajú bojom proti legislatíve na korupcii. Napokon aj dohovor OSN sa zaoberá korupciou. Ja, keď som preberal svoj mandát, korupcia nebola zahrnutá v mojom mandáte, ale celkom iste je to prekážka k dosiahnutiu všetkého, čo sme si stanovili a všetkého, o čom eh, sme tu dnes do hovorili. Pokiaľ ide o hospodárskú krízu, veľmi ťažko sa odpovedať dvoma vetami. Z eh, krátkodobého hľadiska E, situácia vyzerá zle, ale z dlhodobého hľadiska sa situácia postupne bude zlepšovať. E, krátkodobo sú vyhliadky zlé, pretože keď dôjde k hospodárskému zlyhaniu, tí, ktorí sú najzraniteľnejší, sú zasiahnutí z pravidla o mnoho silnejšie než ostatní. Už e, počujeme informácie o nútenej práci a o rôznych iných nepovolených postupoch v dodavateľských sieťach, ktoré musíme predchádzať. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že kríza zrejme bude mať podobný vplyv ako veľká spôrka kríza 30. rokov eh, v zmysle politického zmýšľania na domácej úrovni v priemyselnom svete. Podľa mňa je nevyhnutné úplne prehodnotiť eh, vzťah medzi trhom a štátom. Máte plnú pravdu v tom, že mnoho eh, z týchto debát prebehne v technických orgánoch, bude sa o tom hovoriť eh, v radoch riaditeľov, bude sa o tom hovoriť v správnych radách firiem, bude, bude sa hovoriť o pravidlách firemného riadenia. My sme na to, aby sme zabezpečili, aby sa to neobmedzovalo iba na tých eh, odborníkov, ktorí sú síce kompetentní, ale je možné dosiahnuť o mnoho viac, e, keby sme rozšírili na pravidla firmného riadenia, napríklad pokiaľ ide o povinnosti riaditeľa vo firme, aby riaditeľia mali povinnosť e, v, v rámci svojich e, povinností voči firme, aby museli zohľadňovať aj dopad firmy na spoločnosť a životné prostredie. Myslím, že to by prinieslo obrovské výsledky takéto e, zmenenie zodpovednosti riaditeľov. Bolo by to úplne novou príležitosťou a nová dimenzia spoločenskej zodpovednosti firiem by sa týmto otvorila. Nemuseli by sme nejako meniť právnu štruktúru legislatívy, Podľa mňa takýto maličký krok by mohol mať obrovský dopad v praxi. Ľudia, ktorí by sedeli za stolom, by v podstate by im to nenapadlo, tak ako to napadne nám. Teda my musíme zabezpečiť, aby sa to premietlo aj do týchto odborných kruhov. A preto ja si dovolím tvrdiť, že som dosť optimistický z dlhodobého hľadiska, pretože zmena jedného dňa príde. Musíme len zabezpečiť, aby táto problematika, ktorá nám leží na srdci, problematika udržateľnosti, e, sa dodržiala. Pokiaľ ide o otázku toho, ako sa môžeme poučiť e, z skúsenosti v Ženeve, na to sa ťažko odpovedá. Napíšem o tom knihu, myslím, že to bude najlepšie riešenie a predám ju veľmi draho. Myslím, že sú tam také tri hlavné prvky, ktoré nás posunuli od Genevy sem poprvé. Boli sme eh, veľmi empiricky, nezačínali sme odpovediami, začínali sme otázkami, chceli sme vedieť úplne presne, čo sa dialo v praxi, ktoré firmy, ktoré odvetvia, ktoré firmy, ktoré normy sa uplatňovali, ktoré nie, ktoré prístupy fungovali v praxi, ktoré nie, e, ktoré kombinácie fungovali lepšie ako ostatné. Boli sme skutočne veľmi, veľmi zameraní na skúsenosti. Musíme zabezpečiť e, pri spúšťaní nejakých rokovaní alebo pripomienkovania musíme zabezpečiť, aby na stole boli otvorené skúsenosti a skutočnosti, ktoré sa nedajú nejako spochybňovať. Problém je taký a taký. Nezväčšovať príliš problém a podeliť sa o to, čo v praxi funguje a čo nie. To by myslím, že zmenilo trochu dimenziu tejto rozpravy. Už nemôžeme sa sústredovať iba na obhajovanie svojich vlastných záujmov. Musíme sa venovať predovšetkým spoločnému záujmu. To poprvé. Po druhé, chceli sme sa v rámci sústreďovať e, na spoločné pole. Tento rámec nie je riešením všetkých našich problémov, ale je to akýmsi spoločným e, polom, ktoré má dve hlavné, ktoré má dve hlavné črty. Po prvé je záväzný pre všetky relevantné odvetvia a to je skutočne veľmi dôležité v tejto rozprave. Nemôžeme sa posunúť nikam, ak nebudeme zapájať aj podniky, pretože to práve chceme zmeniť. Ich chovanie. Musíme teda začleniť zastupcov podnikateľskej obce, musíme začleniť aj zastupcov vlády a jediným spôsobom, ako sa na to môže podariť, je, že zabezpečíme fungovanie takéhoto spoločného poľa, ale takéto pole musí byť tak štrukturované, aby nevyčlenovalo a neznemožňovalo žiadne dlhodobé ďalšie možnosti. Teda ak sa ukážu nejaké ďalšie ciele, ambície v budúcnosti, bude možné ich splniť, eh, vychádzajúc z tohto spoločného pola, pretože im nebude protirečiť toto pole. Myslím, že teda te, tieto dve hlavné črty, ehm, ten veľmi empirický prístup eh, a neexistencia tohto spoločného východiskového poľa budúcich možností. V e, takéto situácii sme boli pri príjmaní dokumentu v Ženeve. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, ďakujeme pán Ragi, dúfame, že váš mandát bude trvať čo najdlhšie a e, môžete sa spolahnúť na podporu tohto parlamentu vo vašej funkcii. Ďakujeme všetkým, ktorí vystúpili. E, spoliehame sa aj na zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí monitorujú tieto otázky, aby naďalej pracovali v praxi, ale aby tiež e, sa snažili o zlepšenie situácie. Prosím, ostaňte v miestnosti, pretože ešte máme dvoch e, rečníkov, ktorí vystúpia. Prvým je podpredseda tohto parlamentu, pán Macmillan Scott. A sprevádza ho niekto, koho možno nepoznáte, ale poznáte celkom isté meno aj Manu, je jeho meno a prosím, privítajme ho potleskom, je to obhajca ľudských práv. E, pochádza z Egypta. Európska únia, parlament, e, komisia, rada ho chceli oslobodiť. Podarilo sa to vo februári. Sme veľmi radi, že prišiel medzi nás e, a boli by sme radi, keby ste v krátkosti vystúpili na našom výbore. Nech sa páči, máte slovo. Uh,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 svoje prvé verejné vystúpenie mimo Egypta uskutočniť v Európskom parlamente. Som veľmi rád, že tu môžem byť e, v podvýbore pre ľudské práva. Je to pre mňa veľmi symbolický čin. A za posledné 4 roky, ktoré som strávil vo väzení po prezidentských voľbách, chcel by som poďakovať vám, pani predsednička, za to, že mám možnosť stretnúť, že som mal možnosť stretnúť sa s vami v Káhire a Chcem zablahoželať Európskom parlamentu k jeho uzneseniu v súvislosti s ľudskými právami. Je to symbolické uznesenie, ktoré malo veľmi výrazný vplyv na moju situáciu a na situáciu ľudských práv v Káhire a v Egypte. Keď som bol uväznený, čítal som o Ebilovi Zolovi a o jeho úlohe o Dreyfusovej afére a kladol som si otázku, existuje aj pre mňa nejaký Emil Zola, ktorý mňa bude obhajovať. A som veľmi rád, že dnes môžem povedať, že som našiel v tomto parlamente a vo vás, pani predsednička, a v podpredsedbe parlamentu, a vo vás vidím svojho Emila Zolu, ktorý obhajuje aj tých, ktorých vlastne nepozná. predpokladám, že teraz e, je na mne, aby som e, rozšíril túto pomoc. Získal som časť e, svojej slobody späť, ale ešte nemám v plnej miere späť všetky svoje práva. Ešte stále v arabskom svete sú stovky tisícov ňou svedomia, ktorí ešte stále čakajú na vašu pomoc. Mám zoznam miet, mien zo Sýrie, z Damašku, z Egyptu. Toto všetko sú obete vojenských tribunálov, ktorí potrebujú vašu pomoc. A moja strana sa bude snažiť pomôcť im. Uverejnili sme knihu, je mnoho blogerov na internete, Kariman bol vyčlenený z univerzity, ešte stále je uväznený, je to môj kolega, bol uväznený, pretože verejne oznámil svoj postoj kroku krokom vlády. Okrem toho aj ďalší boli odsúdení a nemôžu sa vrátiť do Egypta. Chcem vás ubezpečiť, že ešte stále dúfame, že Európa si splní svoju povinnosť, pretože Európa pre nás je krajinou ľudských práv. Očakávame od vás veľa v oblasti ľudských práv, očakávame od vás veľa aj v oblasti slobod. Ešte raz chcem poďakovať vám, pani predsednička, za túto príležitosť, ktorú ste mi dnes poskytli, že som mohol vystúpiť dnes na pôde tohto podvýboru. A dúfam, že vždy budete oslavovať slobodu všetkých obetí, všetkých väzňov svedomia na celom svete, nielen v Egypte a v arabskom svete. Ešte raz ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Maynour. Euh, nous tâcherons nous parlement européen de rester à la hauteur euh, des Ďakujem veľmi pekne. E, sme veľmi radi, že ste tu medzi nami a pevne verím, že my ako parlament budeme naďalej e, robiť, čo je v našich silách. Ale vy, ktorí žijete v týchto krajinách a ktorí pochádzate z krajín, kde situácia je mimoriadne zložitá, e, si zaslúžite tento potlesk.